Vážení kolegovia, myslím, že môžeme začať tú poobednejšiu časť našej schôdze. Už druhýkrát počas maďarského predsedníctva tu máme pána Felediho, ktorý má na starosti regionálnu politiku. Veľmi si vážime túto možnosť, e, možnosť informovať sa pozície predsedníctva, ako to vyzerá s koheznou politikou. Pán minister, máte teda slovo. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelt elnök asszony, tisztelt... Vitajte, dámy a páni, vážená pani predsedajúca, vážení členovia Európskeho parlamentu. Vítam všetkých, ktorí sú tu prítomní i tých, ktorí sledujú naše vysielanie cez internet. Rada by som, rád by som vás informoval o úlohách, ktoré sú pred nami, ako aj o pokroku, ktorý sme dosiahli. Už v januári sme sa dohodli, respektíve tak som ja interpretoval našu výmenu názorov. Dohodli sme sa teda, že s, e, budeme mať ešte ďalšiu možnosť, kde e, vás budem môcť informovať o pokroku a dôležitých politických témach a potom vám tiež môžem povedať, aké ďalšie úlohy sú pred nami. Je očividné, že sme na začiatku novej éry. Ekonomická situácia EÚ nám celkom jasne ukázala, že e, kohezná politika sa musí ďalej rozvíjať, aby EÚ ako globálny ekonomický hráč bol ešte úspešnejší. Kohezná politika musí byť ešte úspešnejšia než doteraz tak aby pomohla krajinám dobehnúť prípadný skos a e, rozbehnúť konkurencieschopnosť. Takisto ide aj o kvalitu života e, e, európskych občanov. Je len jedna možná cesta. Vždy musíme zvažovať teritoriálne aspekty. To znamená implementovať stratégie, mať vždy na pamäti lokálne špecifika jednotlivých regiónov, keď formulujeme stratégie, implementujeme programy alebo monitorovacie postupy. Ak chceme úspešne a e, presne dosiahnuť cieľi, ciele stratégie EU 2020 aj koheznú politiku, musíme vždy zabezpečiť e, to, že na pamäti budeme mať teritoriálny aspekt. Maďarské predsedníctvo tu chce pokročiť vpred a to tak, že príjmeme revidovanú teritoriálnu agendu, to znamená, to je ten dokument 2020. TA, teritoriálna agenda 2020. Dúfame, že e- jednotlivé inštitúcie, parlament, rada, e, komisia zapracujú teritoriálny aspekt. Jeden z našich hlavných cieľov v koheznej politike je naozaj realizovať skutočnú diskusiu, aby sme posunuli vyjednávania k budúcnosti koheznej politiky. Radi by sme eh, boli svedkami takéhoto procesu s tým cieľom, cieľom že od eh, návrhov z 5. koheznej správy 2010 vyplynú konkrétne ciele, na ktorých sa dohodnú všetky členské krajiny. Máme víziu pre budúcnosť koheznej politiky. Je to politika, ktorá sa zameriava na ciele Európy 2020 a solidaritu spoločne. Politika, ktorá bude orientovaná na výsledky, nákladovo efektívna a ktorá pracuje s minimálnou byrokraciou a ktorá je užívateľsky atraktívna a má prínos pre e, príjemcov. Teraz by som rád revidoval výsledky, ktoré maďarské predsedníctvo už dosiahlo vyzdvihnem zo pár bodov. Vychádzajúc z úspechov našich eh, eh, partnerov v rámci TRIA sme pripravili závery rady, ktoré prijala eh, Rada pre všeobecné záležitosti vo februári 2011. Aký, aký cieľ mali tieto závere, závery? Poprvé reagovať na argumenty prezentované v správe, správe, po druhé sumarizovať, v akých oblastiach sa podarilo členským krajinám dosiahnuť konsenzus. Tieto závery načrtávajú všetky tie oblasti, kde členské krajiny sa zhodli. Členské krajiny sa zhodli, že kohezná politika je veľmi dôležitým nástrojom v e, integrácii a výrazne prispeli pri e, e, zbližovaní teritoriálnych rozdielov v EÚ. Členské krajiny by sa chceli vyhnúť podkopávaniu cieľov, kohezných cieľov a strategických cieľov Európy 2020. Ak budeme tieto ciele implementovať, tak by nemali naozaj podkopávať tieto dve oddelené politiky. Členské krajiny sa takisto dohodli že treba ďalej posilňovať a brať do, uhľady, do, do úvahy lokálne špecifika, ale súčasne tieto politiky musia mať integrovaný prístup. V záveroch rady členské krajiny vyjadrili potrebu transparentného, jasného regulatorného rámca a takisto zdôraznili, že implementácia musí byť efektívnejšia a viac orientovaná na výsledky. 21. februára 2011 e, sme poprvýkrát e, boli svedkami toho, že Rada o všeobecných e, udalostiach hovorila na politickej úrovni o kohéznej politiky. Každý, kto prehovoril, zdôrazňoval, že implementácia musí byť zjednodušená, a okrem tematickej koncentrácie dôležitá je flexibilita pre členské krajiny a regióny. Členské krajiny takisto zdôraznili e, orientáciu na výsledky a nákladovú efektívnosť. Maďarské predsedníctvo tiež zorganizovalo ďalšie stretnutia e, medzi ma e, začiatkom marca a e, aprílom s, s členskými krajinami i budúcimi členmi na stretnutí 29. a 30. marca sme sa stretli s generálnymi riaditeľmi zodpovednými za teritoriálny rozdiel a oni naozaj prehodnotili teritoriálnu agendu a pripravili vlastne a, a akceptáciu materiálu TA 2020 na máj. Ďalej v, v apríli sa diskutovala budúcnosť koheznej politike, tematické zameranie a tiež prístup orientovaný na výsledky. Pani uh, uh, predsedajúca, pani Hübner sa tejto konferencie zúčastnila. Záverom snad možno povedať, že jeden z najdôležitejších a najsúrnejších uh, otáznikov alebo úloh je vytvorenie spoločného stanoviska k dva najdôležitejším úlohám Hovoriac z minulých skúseností, naozaj potrebujeme vždy množstvo času na vytvorenie spoločného stanoviska. Musíme mať naozaj dosť času na to, aby sme spustili e, programy v období po 2013. V budúcnosti takisto budeme musieť sa zameriavať na teritoriálny aspekt. Na konferencii, ktorá bola e, zameraná na budúcnosť koheznej politiky, sa zhodli všetci účastníci, že je potrebná flexibilita a význam lokálnych a regionálnych špecifík. Je to dôležité, pretože lokálne potreby, potreby musia byť zohľadnené. Kombinácia tematických priorit s, kat- s nákladovými kategóriami. Všetko je e, orientované na výsledky a to je ten správny prístup vyslovili aj obavy o nového systému kondicionality. Podčiarkli potrebu spoločnej interpretácie a potrebu vyhnutia sa novým administratívnym bremenám. Takže došlo k vyhláseniam, že nové kondicionality možno akceptovať len vtedy, kde, keď participanti budú mať aj e, dosah subsidiarita, partnerstvo, to všetko musí byť e, akceptovateľné určitý prístup vlastníctva. To je prístup, ktorý treba zapracovať. ESF a EARDF treba zharmonizovať. Tieto harmónie musia byť zachované. Mnohí účastníci e, zdôraznili svoje obavy týkajúce sa rôznych e, pravidiel, podmienok, ktoré treba zaviesť. A väčšina účastníkov zamietla využitie negatívnych incentív, stimulov. Na, na, na, naopak chceli pozitívne stimuly. Všetci účastníci sa zhodli, že tematické e, zameranie je správnym nástrojom na vytvorenie kritickej masy, ktorá potom bude e, možná na zavedenie skutočných zmien a implementáciu vyššej miery e, efektívnosti. Takisto sa zhodli, že toto je e, systém jednoduchší a viac transparentný. Účastníci sa tiež zhodli na použití integrovaného prístupu a udržaní Európskeho sociálneho, sociálneho fondu ako nástroja koheznej politiky. Pokiaľ ide o naše ďalšie úlohy, rada by som, rád by som e, načetol ďalšie body. Sú tu de, e, diskutované témy, ktoré sa objavili záveroch rady tematické zameranie, kondicionalita, systém incentív. To sú najdiskutovanejšie priority a radi by sme sa na ne zamerali v budúcich týždňoch. Chceli by sme čo najskôr vidieť aspoň návrh pravidel a spoločnú pozíciu v čo najväčšom počte bodov prijatím TA 20, 2020 vytvoríme prepojenie, teritoriálne prepojenie, ktoré zabezpečí úspešnú implementáciu stratégie 2020 a koheznej politiky. Pokiaľ ide o témy pracovnej skupiny a jej stretnutí, strategické plánovanie, implementačné mechanizmy, integrovaný prístup, a orientácia na cieľe. To sú hlavné ciele a témy e, pracovných e, skupín e, rady. Radi by sme v, poznali všetky obavy, ktoré členské krajiny majú a radi by sme vnímali informácie z komisie, kedy ide o skrátenie času rokovaní v prípade legislatívnych návrhov. Potom by sme radi sumarizovali všetky otázky a odpovede, do jedného materiálu. Všetky názory, ktoré sme zozbierali, budeme integrovať a dáme na program neformálneho ministerského stretnutia v máji Gödel 19. až 20, a 28. mája. V konečnom dôsledku by sme mali, chceli mať závery rady. Takto si želáme pripraviť sa e, na koheznú politiku a to bude potom e, rozvíjať ďalej polské predsedníctvo. Dúfame, že pomôžeme, pretože sme sa zhodli na princípoch a dúfam, že sa aj priblížime k dosahovaniu našich cieľov. Touto prácou umožníme Eh, koheznej politike, aby bola efektívnejšia, aby boli výsledky merateľnejšie, aby implementácia bola efektívnejšia a aby sa zjednodušili administratívne postupy. Takisto sledujeme vašu prácu a to veľmi eh, pozorne. Chceli by sme parlamentu poďakovať za jeho podporu, ktorý, ktorú dal maďarskému predsedníctvu v oblasti koheznej politiky Prečítali sme si správu, ktorú vypracoval Markus Pieper a rád by som zdôraznil, že obsah tejto správy je pokrýva výsledky maďarského predsedníctva. Je tu jedna vec, ktorá je pre nás veľmi dôležitá a to je to, že kohezná politika Európskej únie prakticky čiastočne implementuje ciele Euro 2020. Takisto je tu tiež ďalší fakt. Kohezná politika by mala v prvom rade sa zameriavať na ciele naznačené v zmluve o fungovaní Európskej únie. Vítame to a vítame tiež správu, e, e, ktorá počiarkuje teritoriálne aspekty kohézie a takisto makroregionálne stratégie. Toto sú základné body našeho predsedníctva je tu tiež ďalšia správa, ktorá je veľmi dôležitá a to je správa pána Oldřicha Vlasáka. On načatáva integrované strategické plánovanie koheznej politiky, zaoberá sa špeciálnymi mestskými oblastiami a týmto spôsobom ukazuje, že diverzita tejto politiky je dôležitá a rád by som zdôraznil, že v budúcich týždňoch a mesiacoch budeme naďalej pokračovať v aktívnom podporovaní a participácii na tejto práce, tak ako sme to robili aj v minulosti. Vyzvali sme vás viackrát a budeme vás vyzývať i v budúcnosti a veľmi sa teším na vaše komentáre a participáciu v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem, pán minister. Rada by som dala slovo kolegom. Markus, chcel by si snáď začať ty? Ja, danke, Frau. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Sriečná vďaka, pán minister, za tieto veľmi jasné výpovede týkajúce sa budúcnosti štruktúralnej politiky a ako to vy, ako ministerstvo, chcete sprevádzať, dovolte mi venovať sa dvom aspektom. Za prvé, čo sa týka tej podmien- nenosti, ten kondicionality. A za druhé návrh komisie pre takú medzikategóriu, to znamená regióny, ktoré majú 75 až 85 HDP. Um, musím povedať, že my to rozumieme, pokiaľ sa robia nejaké, vytvárajú nejaké podmienky, ktoré um, sú v súvislosti s tou politikou súdržnosti a ktorý, ktoré môžete vy ako štát ovplyvniť. No už toto by som chcel počiarknúť. O nič iné nám vlastne nejde. Pretože keď si zoberieme tie osobitosti štrukturálnych fondov, tieto uh, Eh, sa znížili na takých 11 a z týchto 11 asi 90 sa týka verejného obstarávania. Takže 90% eh, to je to verejné obstarávanie a to sa zdá, to sú tie verejné objednávky alebo štátne objednávky a zdá sa, že toto v tých členských štátoch nie je úplne jasné. A to sa týka vlastne aj toho práva konkur- na konkurencie, pretože čím ďalej, tým viac súkromných eh, firiem sa zastaráva alebo teda sa mieša karty aj pri takýchto verejných objednávkach. Už my by sme chceli povedať, že e, splňte si svoje úlohy e, vo veciach európskeho e, práva pre hospodárskú súťaž. Aplikujte to riadne, tak ako sa to má urobiť v členských štátoch a až potom až potom dostanete európsku subvenciu v plnej výške. Mňa by zaujímalo, do akej miery Ehm, by ste akceptovali takéto podmienky, takéto predlohy a čo by ste neakceptovali vôbec, keby Európa chcela, Európska únia chcela urobiť ešte nejaké predpisy, ktoré by išli ďalej nad rámec toho, čo som povedal. Dobre, ďalší aspekt to je tá medzikategória, na tomu ste sa takmer nevenovali, pretože komisia navrhuje nielen regióny, ktoré boli predtým najvyššie, najvyššie mierou podporované oblasti, ale je to okolo 22 regiónov v Európe, ktoré by mali dostať úplne nový uh, subvenčný štatus. Uh, e, v Nemecku by to bol napríklad Lüneburg, ktorý je blízko Heinburgu a tento má 80-85% a uh, e, stal by sa trvalo bol by trvalo a na dlhý čas európskym subvencovaným, subvencovanou oblasťou, keby sme to mali, keby sme to mali takto e, keby sme to mali takto aplikovať. A toto je pritom región, ktorý je veľmi bohatý, musím povedať. No, sú takisto príklady v Európe, e, kde zmysel takýchto medzi kategórií je otázny. Ale napriek tomu možno sú tu nejaké výhody. Ja som ešte nedospel na koniec môjho vyhodnocovania, ale mňa by zaujímal pohľad e, predsedníctva. Ako to hodnotíte vy? Ďakujem. Oldřich Vlasák. Vážený pán minister, dovolte mi, aby som pochválil vašu prezentáciu a aby som sa venoval dvom veciam, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité a ktoré, pokiaľ sa zlepšia, tak priniesú skutočne veľký dopad na využívanie e, fondov. E, jedna vec je flexibilita a druhá vec je integrovaný prístup. Ja si tieto pojmy Mm, tak definujem aj pre oblasť financovania. Ako, vy, ako viete, ruší sa taká monofondovosť a navrhujeme zapájať viacero fondov na financovanie takýchto projektov, takže to tu vidím potrebu, aby sme sa tomu skutočne venovali a okrem toho je potrebné využiť ďalšie nástroje finančného inžinierstva, ako je napríklad Jessica. Je potrebné využiť dobrú prax z tohto obdobia a tú Jessiku obohatiť tak, aby bola konkurencieschopná e, aj voči produktom z bankového trhu. A pokiaľ sa tento produkt, tento nástroj, pokiaľ bude teda komplikované a pokiaľ budú tie podmienky horšie, ako, sú, ako majú bankové úvery, tak e, sa žiaľ nebude využívať. A posledná poznámka, tá spočíva vo využívaní súkromných prostriedkov na financovanie projektov to znamená tých projektov PPP. A tu si myslím, že tu je tie podmienky potrebné vyjasniť tak, aby ehm, sa tie subjekty, ktoré by takéto projekty chceli využívať, aby sa nezľakli prípadných komplikácií. Ďakujem. François Alfonsi, François Alfonsi, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Keďže sme vo fáze bilancie predchádzajúcej koheznej politiky a uvažujeme o jej budúcnosti, tak my si myslíme, že kohezná politika, tak ako funguje dnes, je poznačená historicky. Bola to kohezná politika na to, aby odstránila zaostávanie tých najzaostalejších. Pôvodne to boli španielské regióny a iné, teraz to boli krajiny e, strednej a východnej Európy a potrebovali sme hmatateľné výsledky a preto politika a jej nástroje koheznej politiky hľadajú svoje odôvodnenie. Ale otázka do budúcnosti je, že či by sme tento prístup dobiehania nemali nahradiť termínom nejakej teritoriálnej regulácie, aby to znamenalo, že napríklad finančná regulácia, ktorá teraz prebieha, potrebuje aj tú teritoriálnu reguláciu. Musíme postupovať tak, aby ekonomický rozvoj v Európe bol e, rozšírený harmonicky po celej Európe a nielen v tých najzaujímavejších oblastiach a aby potom e, jedna či dve generácie neskôr, aby potom nemusela riešiť lokálne problémy niekde, dezertifikáciu v iných oblastiach a tak ďalej. Potrebujeme také nástroje teritoriálnej politiky a koheznej politiky, a preto aj moja politická skupina podporuje tú myšlienku, ktorú spustila Európska komisia, tie kategórie stredných regiónov, lebo to je spôsob, ako urobiť tento kvalitatívny skok vpred od tej minulej koheznej a súčasnej koheznej politiky, kde regióny aj z historických dôvodov e, zaostávali a aby sme sa dostali do tej politiky budúcnosti, kde bude homogénnejšia Európa a kde Európa bude mať e, finančné a ďalšie nástroje na to, aby to dosiahla a tá tendencia tých priebežných alebo stredných regiónov ide tým smerom a my ju podporujeme túto politiku. Pani Smolková. Ďakujem pekne. Pán minister, to, čo ste povedali, tak e, môžem so všetkým súhlasiť, čo ste povedali. A či už hovoríme o stratégii 2020 alebo o koheznej politike ako takej. Ja som veľmi rada, že práve Maďarsko je predsedajúca krajina, pretože má veľmi blízko ku koheznej politike a bude nasledovať Poľsko, ktorá je e, môjmu domovskému štátu veľmi blízka a rovnaké prakticky máme problémy alebo výhody alebo nevýhody. Vo väčšine, keď e, hovoríme o strategických cieľoch, tak sa dohodneme aj Európsky parlament, aj komisia, aj rada. Nie sú problémy. Problémy nastávajú, keď e, prídeme k rozpočtu alebo možno v nejakých významnejších, e, významnejších prioritách. Mňa by zaujímalo konkrétne stanovisko maďarského predsedníctva, prípadne vaše, E, čo si myslíte o ďalšom finančnom rámci? Aký by mal byť? Aké, aká maďarská, e, maďarské predsedníctvo zastáva? Pretože veľa sa diskutuje, či to bude 5 rokov, 5 plus 5 alebo 7. Keby ste sa skúsili k tomuto vyjadriť. Ďakujem. Viktor Boštinaru. Pán Viktor Bostinaru, nech sa páči. Ďakujem, pán minister Feledi. Poprvé, teda musím povedať, že máme tu teraz nový koncept aj v správe Gariga. E, poznáme ten koncept use it or lose it. Vieme, o čo všetko by sme mohli prísť a na akom základe, čo by malo byť pre nás záväzné v tom budúcom finančnom rámci a po druhé, čo by mal obsahovať ten nový rozvojový kontrakt pre rozvoj a investície. Bude tu nejaká rozvojová, rozvojová dohoda a čo by malo byť záväzné pre členské štáty a čo by malo byť záväzné pre regióny. A v konečnom dôsledku, čo by sme mali povedať subdodávateľom v rámci nového rozpočtového rámca, pretože jedna z príčin dramatického rastu cien každého kilometra alebo každej inej jednotky infraštruktúry, to je spôsobené skutočne tým veľmi dlhým reťazcom e, subdodávateľov, ktorí e, vyháňajú tie ceny do kozmických výšok. Ako chceme, ako dosiahnuť to chráne, aby sme chránili európske financie, aby sme aj dosiahli užitočné spolufinancovanie? Pán minister, nevenovali ste sa ústrednej otázke koheznej politiky a to je otázka, ktorá sa týka ukazovateľom. V súčasnosti je skutočne naliehavé, aby sme túto otázku položili, aké sú ostatné ukazovatele v porovnaní s HDP, ktorá by skutočne umožnili merať blahobyt našich európskych spoluobčanov. Tieto nové ukazovatele alebo kritéria sa absolútne musia začleniť do nových programov budúcej kohéznej politiky. Ja som zo stredu Francúzska, je to veľmi bohatý región na základe HDP, ale sú tam obrovské sociálne rozdiely. Potrebujeme nové kritériá, ako je chudoba, nezamestnanosť a tak ďalej. Je to naša povinnosť pretože e, sú tu aj environmentálne kritéria. Máme pred nami dvojakú výzvu. Výzva klimatických zmien a sociálna výzva. Ďakujem za pozornosť. Uh, Keďže pán minister musí odísť uh, veľmi čoskoro, tak uh, sa musíme ponáhľať. Slovo máte vy, pán minister, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A dámy a páni, chcem vám poďakovať za vaše otázky a komentáre. V prvom rade z vašich komentárov som vyvodil dve hlavné posolstva, dve veci. Prvá vec je snáď tá, že kohezná politika je niečím, čo je rozhodujúce pre budúcnosť Európskej únie a druhá vec, potom evokuje mnoho, mnoho e, emócií a nadnáša mnoho otázok. A to je na jednej strane dobré, na druhej strane zlé. My však chceme integrovať všetky tieto otázky do e, spôsobu, ktorým zmýšľame, ktorým nazeráme na procesy, okolo ktorých e, bude vznikať postupne nová kohezná politika. S sumárne sa dá povedať e, e, na vaše otázky asi toľko to. Mnohé z nich e, jasne pomenovávali veci. Pani Smolkova hovorila o finančnom rámci, to je veľmi dôležité, o ekonomických podmienkách. V súčasnej situácie osobitne je toto kľúčová otázka pre budúcnosť koheznej politiky. Maďarské predsedníctvo e, už od počiatku svojej činnosti podporovalo prístup, na základe ktorého kohézna politika, kohézne politiky, finančné e, toky by mali byť na rovnakej úrovni, ako boli doteraz. Toto je rozhodujúca priorita pre e, maďarské predsedníctvo okrem sociálnej a teritoriálnej e, ako ekonomickej kohezie, teritoriálna kohezia pribudla ako tretia, tretia dimenzia tejto politiky. Takže prostriedky by mali byť k dispozícii minimálne na rovnakej úrovni, akej boli doteraz. To je pevná pozícia maďarského predsedníctva. Pre mňa sa to javí z rôznych stretnutí ministrov tak, že tento názor zdieľa väčšina členských krajín. Samozrejme, existujú však názorové rozdiely. Napríklad, pokiaľ ide o otázku tú, e, otázku, ktorú ste tiež spomenuli, e, do akej miery e, zdôrazníme ten aspekt dobiehania zaostalejších častí. Chceme tu integrovaný prístup a to znamená, že chceme spájať rozvojové aspekty. Inak e, by sa mali deliť na rôzne oblasti politík. A toto je veľký, veľk, veľká výhoda a veľmi dôležitý politický nástroj, bez ktorého stratégia 2020 e, by by nemohla byť implementovaná. Takže finančné zdroje by sa mali e, príslušným spôsobom uspôsobiť. Ďalej otázky týkajúce sa využitia a financovania, či e, to má byť e, zacielené využitie alebo zacielené na indikátory, výsledky. Toto sú aspekty, ktorých sme sa, ktorých sme sa venovali v januári. A v, tej, a v tejto chvíli som vám, už, už vtedy som vám povedal, že maďarské predsedníctvo podporuje rozšírenie indikátorov. Rád by som len pod, podporil túto našu pozíciu. Tak som e, to sformuloval už v našom úvode. V dohode s väčšinou členských krajín by sme chceli vytvoriť indikátory a podmienky také, ktoré by, na ktoré by členské krajiny mohli mať dopad a ktoré by dokázali tiež akceptovať. Myslím, že kohezná politika nie je len politikou, ktorá je diktovaná z hora. Musíme túto politiku oprieť o špecifika individuálnych členských krajín. Pokiaľ ide o mm, ten teritoriálny element a element dobiehania, nuž je to mm, stála dilema, ktorá sa týka e, konkurencieschopnosti a tradičných e, kohezných politík založených na dobiehaní. Myslím si, že túto dilemu treba e, vyriešiť na politickej úrovni EÚ a všetky aspekty treba, na všetky treba nazerať práve z tohoto uhla. Budem len zdôrazňovať našu pozíciu, ktorú sme načetli už v januári a ktorú potom len e, spečatili stretnutia posledných týždňov. Myslíme si, že treba byť konzistentný a treba zdôrazňovať dobiehanie, e, aspekt e, dobiehania a takisto konkurencieschopnosť. Oba tieto aspekty by mali mať posilnenie v tých regiónoch, kde je to potrebné. Práve z teritoriálneho pohľadu. Hogy visszatérve az indikátorok kérdésére. Teraz sa ešte vrátim k otázke indikátorov. Skutočnosť e, sa má tak, že za posledné týždne po jednotlivých stretnutiach na politickej i expertnej úrovni som uh, s, nepočul jednotlivé návrhy, uh, ne, nevidel som vlastne systematický návrh v svojej komplexnosti, ako by mohol byť takýto nový koncept zapracovaný do rozhodovacieho procesu, ktorý momentálne aplikuje Európska únia. Som presvedčený, že takýto koncept je e, v chode, rozvíja sa, ale ak by ľudia hlasovali ter, teraz, tak tí, ktorí e, sú momentálne prítomní, by hlasovali e, za. Ale takáto myšlienka by mala byť formulovaná i funkčným spôsobom, aby mohla aj fungovať. Dôležité je aj diskutovať o nových finančných výhľadoch. keď diskusie naozaj vážne začnú, tak diskusia o kritériách pre novú koheznú politiku by mali už existovať. aby sa získalo financovanie na primeranej úrovni. Dúfam, že to tak bude. Pokiaľ ide o komentáre Markusa Pípera, tak neviem presne, kam smerovala tá konkrétna otázka. Možno som, e, je to moja chyba, možno som nepochopil, e, kam smerovala vaša konkrétna špecifická otázka. Uh, uh, uh, Ak vám to nevadí, možno keby ste mohli zopakovať tú, tú konkrétnu otázku. Sehr gerne. Die eine Frage... Áno, veľmi rád. Tá jedna otázka sa týkala... Nepočujú tlmočníci žiaľ? Pán Piper hovorí mimo na mikrofón. Možno, že dôvodom bolo tlmočenie. Tá jedna otázka sa vzťahovala na tú kondicionalitu, na tú podmienenosť. To znamená, že Európa kladie podmienky členským štátom v zmysle vy dostanete e, podpory, vy dostanete subvenciu len vtedy, pokiaľ zrealizujete také a takú a takú európsky legisla- európsku legislatívu napríklad v oblasti hospodárskej súťaže, napríklad v oblastiach Eh, verejného obstarávania, a teda zadávania eh, verejných objednávok, pretože toto je achilová peta, eh, toto je najslabšia stránka v rámci všetkých projektov takže to bola jedna otázka, že ako k tomu, e, e, aký postoj k tomu máte. A druhá otázka bola, to bola tá katéria, to kritérium pre regióny, ktoré vyrástli z tej e, limitnej hranice 75% HDP takže sa zavádza medzi kategória a že to sa, pardon, že sa dotýka všetkých všetkých regiónov a teda regiónov, ktoré sú na tom dosť dobre, to znamená, že ktoré ani nikdy na tom neboli zlí. My sami máme v Nemecku e, na to príklad, ako som uvádzal. Ale sú teda regióny a oblasti v Európe, ktor- pre ktoré by to malo oprávnenie, Ale takto e, to vyzerá tak, že sa vytvorí 22 nových regiónov v Európe, ktoré e, budú podporované. Ako Ďakujem, teraz je tá otázka už jasná. Prepačte, že som vás nutil ju zopakovať. Nuž k vašej prvej otázke. Otázka, odpovede znie e, áno. Podmienenosť z tohto pohľadu e, by mala byť e, len posilnená a to my aj podporíme. Samozrejme, že bude sa to spájať s podmienkami, nebude to realizované bez zapájania sa členských krajín. Pravidlá budú jasné a e, rámec by, bude tiež jasný. Takže naozaj súhlasím s tým, že ak vaša otázka e, e, smerovala tam, že i vy podporujete tento nápad, tak aj ja ho podporujem. Je totiž potrebný na to, aby kohezná politika bola efektívna a mala svoj kredit E, no a k e, vašej druhej otázke, myslím si, že v minulosti sme, sme e, žili v kríze, ktorá nám len ukázala, že v, Európe, v Európe ani nikde inde neexistujú vlastne teritória, ktoré by nepotrebovali žiaden politický nástroj, žiadnu podporu kohezného charakteru. Takže môj prístup je pozitívny smerom k takémuto nápadu. Napríklad, e, pokiaľ ide, e, e, pokiaľ ide o najkrajnejšie oblasti z pohľadu predsedníctva, teda túto myšlienku podporujem. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán minister. Um, Myslím, že môžem v mene nás všetkých povedať, že tá spolupráca s maďarským predsedníctvom je veľmi dobrá, my ju hodnotíme veľmi vysoko. Pre všetkým vaša otvorenosť a vaša ochota s nami diskutovať. Ja môžem z mojej vlastnej skúsenosti povedať, že je neobvyklé, aby v tomto štádiu diskusí aby už teraz bola taká jasná pozícia rady. To znamená, že to poukazuje na to, ako angažovanie postupujete a toto veľmi vítame. Dobre, takže ešte raz sa chcem poďakovať pán ministra a dúfam, že pred koncom predsedníctva sa ešte k nám uh, pridáte. Áno, ja rád prídem, nech sa páči, vždy ste vítaní. Uh, uh, Keďže je tu Markus, môžeme sa presunúť k ďalšiemu bodu programu a to je druhá výmena názorov k správe Markusa Pípera o budúcnosti e, politiky súdržnosti. Je tu aj Michel de la Bar, ktorý za, za, zastupuje výbor regionu a tiež predstaviteľ Ekosoku pán, pán Cedróny a začnem Markusom a jeho poznámkami. Ja, herzlichen Dank. Áno, srdečná vďaka, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa najskôr poďakoval za reakcie, ktoré som dostal na môj dokument, mala som 36 otázok a skutočne boli um, poslanci, ktorí zodpovedali dokonca všetkých 36 otázok a to je skutočne obrovské množstvo podnetov, ktoré som mohol zohľadniť, eh, pokiaľ sa dalo v mojej správe. Táto správa má istú takú základnú filozofiu, takú červenú líniu, ktorú som sledoval, akože kohezná politika, štruktúrálna politika, štruktúrálne fondy. Uh, že by sme ich nemali hodnotiť ako um, samoučelné, ale že by sme túto štruktúrálnu politiku mali považovať za nástroj na to, aby sme uh, realizovali ďalšie dôležité oblasti uh, politike v Európe, predovšetkým stratégia 2020 a jej ciele, predovšetkým v oblasti energetika, životné prostredie, um, výskum a vývoj, inovácie. My si myslíme, a teda ja to vyjadrujem aj v správe, že, výška, že výšku tých štruktúrálnych prostriedkov by sme mali ponechať z rôznych dôvodov, ktoré sú takisto v tej správe uvedené. A ja som takisto toho názoru, že okrem e, tejto základnej výpovede, že tie štrukturálne fondy sú takým základným nástrojom stratégie 2020, a že sú teda skutočne takým jadrom našej koheznej politiky. A to musí byť e, princíp zdieľaného jednej zodpovednosti za prostriedky, aby sa tieto veci s členskými štátmi, s regiónmi a my všetci spolu by sme ich mali realizovať a nemali by sa Ehm, nemalo by ich správovať len centralizované európske fondy. Musí zostať a musí byť zachovaný tento princíp eh, ehm, zdialnej správy prostriedkov. Ehm, vidíme, že ten princíp je dosť úspešný, ale napriek tomu mám, pretože vidíme, že sa skutočne eh, zmenšili rozdiely medzi jednotlivými eh, regiónmi. My sme skutočne prispeli k dosiahnutiu cieľov v Európe, impulzy pre ekonomický rast, sociálny pokrok, um, ekológiu. Toto všetko prišlo z regiónov. My sme to mohli dosiahnuť, tieto ciele, len e, preto a len tak, že Európa preukázala svoju horizontálnu podpory schopnosť v rámci tejto periódy. To znamená, že to nebolo také nešťastné existovanie regiónov, ktoré boli podporené a ktoré neboli podporené vedľa seba ale realizácia potenciálov, veľmi rozumne, v horizontál, horizontálnym spôsobom. Nám sa podarilo vytvoriť e, interaktívne energie, klastre, kde sa jednotlivé firmy z regiónov, ktorí, ktorí neboli tak dobré na tom, tieto dostali potom špičkové univerzity. E, špičkové univerzity sa väčšinou nachádzajú v regiónoch, ktoré, v regiónoch, ktoré sú bohatšie. A ja mám teraz ja mám teraz na mysli tiež aj zriadenie tej medzikategórie, tak ako to navrhuje komisia. Myslím si, že tu by sme, že tu by sme tento úspešný princíp zrušili, by sme ho podminovali, pretože by sa vlastne dusili vo vlastnej šťave tie podporované regióny e, lebo tým by sa vlastne dostal, dosiahlo len to, že by sme negovali náš e, horizontálny prístup, e, ktorý sa preukázal ako taký úspešný. Takže chcem pochváliť to, čo sa dialo doteraz, tá filozofia podpory, ktorá sa za tým skrývala a ktorú sme, a ktorú sme podporili e, z veľkej miery. A teraz kritika, myslím si, že tá pridaná hodnota, a tá efektívnosť e, koheznej politike tu ešte musíme zvýšiť. Pre mňa je vnútorný trh najlepšia regionálna politika, pretože pokiaľ vnútorný trh funguje, potom sa intenzifikujú obchodné kontakty, e, potom stúpa export, potom e, sú podporené rôzne regióny a e, majú sa lepšie. Ale vnútorný trh funguje len pokiaľ funguje legislatíva. A tu vidím deficit napríklad pri poskytovaní subvenčných prostriedkov, máme deficit e, v zadávaní objednávok z strany verejnej správy a preto podporujem pohľad po komisie, že budúce budúce eh, subvenčné prostriedky budú eh, viac eh, závislé na kondicionalite, teda na podmienkach, pokiaľ to v členských štátoch funguje, potom dobre, áno, dostanú peniaze, pokiaľ nie, tak musia riešiť najskôr tieto problémy. Ja sa chcem, aby sme sa orientovali podľa výsledkov, to znamená že sa budeme intenzívnejšie orientovať na indikátoroch, podľa indikátorov a od toho bude závisieť aj poskytovanie subvenčných prostriedkov, ale myslím si, že by sme sa mali koncentrovať na tie veci, na tie záležitosti, kde má Európa zodpovednosť, kde má kompetencie, napríklad oblasť výskumu, napríklad cezhraničná ochrana životného prostredia, napríklad doprava. Ja mám problém, pokiaľ pokiaľ by sme zostavili indikátory, tak ako som teraz videl tie posledné zoznamy z komisie, kde napríklad um, poskytovanie európskych prostriedkov uh, sa uh, závisí od počtu, od počtu um, detí v uh, predškolských zariadeniach alebo od počtu žiakov, ktorí predčasne ukončia uh, školu alebo odídu teda zo školy. Toto predtým nebolo, ale jednoducho tie peniaze, ktoré máme v koheznej politike, my ich musíme e, tieto prostriedky tiež vydať, lebo toto bude potom neudržateľné. Ale predovšetkým tam, kde máme národné alebo regionálne kompetencie, napríklad školy. Potom musíme hodnotiť modelový charakter jednotlivých projektov a takisto prenosnosť na iné regióny ale nie také indikátory, ako je počet detí v predškolských zariadeniach. Takže toto by išlo príliš ďaleko a tu jednoducho fušujeme do kompetencií členských štátov. Tu musíme dodržať princíp subsidiarity v regionálnej politike. Ja chcem um, uviezť ešte niekoľko ďalších aspektov, ktoré by som si želala vidieť v koheznej politike a to je, politika, a to je absolútna koncentrácia na najslabšie, na najvzdialenejšie regióny. Toto je pre mňa mimoriadne dôležitý aspekt. Ja si myslím, že inak môžeme uh, Um, sa pridržiavať toho cieľa regionálne, horizontálneho cieľa pre regionálnu politiku. Samozrejme, môžeme mať sledovať aj e, ciele, po, cieľe spoločenstva, ako je demografia alebo ďalšie štruktúry, ale nie, nezavádzať medzi kategórie, ktoré by znamenali že niektoré regióny sa trvale e, spoliahnú na to, že sú nejaké kategórie, a keď som teraz počul, že keď to urobíme ako model a ja vám, vážne dámy a pani hovorím, pokiaľ raz e, budeme s touto kategóriou súhlasiť, tak sa nikdy nezbavíme, aj keď má byť dočasná. Takže mnohé krajiny z východnej Európy Uh, už uh, sa, sa tešia napríklad, že, uh, že vyrástli z tej kategórie subvencovaných regiónov. Gréci sa tešia, ďalšie krajiny sa tešia um, a musíme zavádzať teda ďalšiu kategóriu, ktorá um, by znamenala, že nejaký región, hoci patrí k tým bohatším v Európe, sa bude môcť spoliahnuť na dlhodobé subvencovanie. Vážené dámy a páni, myslím si, že to by znamenalo koniec našej koheznej politiky, pretože kohezná politika znamená, že my chceme podporiť tých najslabších a posnúť Európu ďalej a tento cieľ si myslím, že nemá, tá medzikategória v podstate nemá miesto v koheznej politike. Dovolte mi ešte ďalš, pár ďalších bodov na tému ako ďaleko sa budeme e, pohybovať v budúcnosti. V infraštruktúrach ja si myslím, že sú potrebné a musíme podporovať decentralizované energetické koncepty. Takisto si myslím, že tie energetické infraštruktúry, tam, kde trh zlyhá, tie môžeme podporiť európskymi prostriedkami. Ja myslím si, že v hraničných regiónoch by sme mali e, e, zabezpečiť prístup transregionálnym sieťam z cieľa 3 my. Eh, hovoríme v mojej správe a v ďalšej správe o, správe o tom, že eh, ten cieľ 5 by sme mohli dosiahnuť na 7 a vážené dámy a páni, toto by bol eh, skutočný skutočná pridaná hodnota tam, kde ide o zlepšenie transnárodných sietí, o zlepšenie národných sietí a toto v súlade s prácou regiónov. Toto je niečo, čo je viditeľné, toto je niečo, čo regióny môžu vyhodnotiť ako príspevok Európy. A v tejto súvislosti si takisto myslím, že to priečné financovanie z EFRE a z ESF, myslím si, že medzi, aj, aj z toho programu um, uh, rozvoja vidieka že toto by sme mali uľahčiť, pretože ak eh, v sociálnej oblasti podporíme nejakú dielňu pre postihnutých, tak eh, musí, eh, musia byť prostriedky aj na to, aby sa postavila napríklad budova, tak aby sa tie prostriedky nevydávali zbytočne, aby sme si nekládli otázku, kde vlastne Európa prispela. Takže potiaľ e, tiež tie zmluvy o rozvoji, ktoré sa majú uzatvárať s regiónmi, by mali ísť tiež týmto smerom. Ja takisto chcem podporiť mm, náhrady komisie. Ja som sa pokúšal nadefinovať európsku pridanú hodnotu projektov, e, tie sú v tom bode 1 a 2 a tu sa takisto odráža tiež to, čo sa v našich regiónoch e, deje. Je to európska pridaná hodnota alebo nie, tu som sa pokúsil to nejakým spôsobom približiť. Takže zostáva mi ešte e, povedať záverom niečo na tému financie. Ja by som e, rád obmedzil tie dodatočné efekty regionálneho financovania. Myslím si, že musíme ísť cez revolvované fondy, cez súkromné spolufinancovanie, cez uh, úvery uh, zo strany regiónov. 90% e, je e, podiel Európy a 10% regióny. My sme mali toto, myslím si, že znížiť, pretože v mnohých projektoch eh, je viac v popredí, eh, sú viac v popredí tieto darované peniaze ako ten projekt samotný. Takže preto by sme mali znížiť náš podiel. Dobre, ten uh, čo sa týka projektov ako takých. Tu sú mnohé problémy s akreditáciou na kontrolných orgánoch. Ja si myslím, že jedna zodpovedná, jeden zodpovedný kontrolný orgán má byť v každej krajine. Tieto by sme mali akreditovať až po ich postupy a až potom uh, keď e, sú preverení a skontrolovaní, potom môže mať takýto orgán našu dôveru. Pokiaľ e, by sa členské štáty nepodriadili tejto procedúre, potom máme na, právo na e, častejšie kontroly v členských štátoch a potom môžeme robiť to, čo sme chceli už dávno. Tí, ktorí spolupracujú, môžeme môžeme odmeniť tým, že nemusia písať tak často správy napríklad a tí, ktorí to nechcú a nechcú sa podriadiť certifikáciu, certifikáciu, tak tam sa budeme musieť veľmi presne pozrieť, na čo využívajú európske peniaze. E, takisto, čo sa týka um, stratégie rozširovania Európskej únie, uh, tu som takisto počul e, požiadavku z Európskeho parlamentu, že musíme uh, výbor pre regionálnu spoluprácu e, intenzívnejšie zapojiť do e, spolupráce v regiónoch. My predsa nechceme, aby, sme, e, aby tu zrozkutala Európska únia. Máme tu príklad Rumunska a Bulharska, kde sme sa mali viac postarať o to, aby predprístupové inštrumenty boli intenzívnejšie využívané a toto všetko e, sa minulo cieľom e, a v iné veci musíme e, využiť a nesmie sa to zopakovať pri prístupových rokovaniach s Chorvátskom a s Tureckom. My sme sa o to, o to snažili zo štruktúrálo politického hľadiska. Si myslíme, že členstvo Turecka by presiahlo rámec uh, našich kapacít. Um, ja, zos, ja eh, zastávam eh, ten eh, prístup postupných krokov a tieto informácie vám poskytujem na základe tých najnovších skutočností. Dobre, ja som si vedomý toho, že v mojej správe e, na tom, ktorom mieste e, ešte je potrebné diskutovať, určite aj hlbšie diskutovať, ale myslím si tiež, že možno táto trošku nová orientácia a to, že európsku koheznú politiku politiku hodnotiť podľa pridanej hodnoty, ktorá, e, ktorú prináša regiónom a ktorá v regiónoch zostane že toto by sme mali ako diskus, v rámci diskusie pripustiť a preto sa teším na diskusiu s vami. You, uh, much, uh, uh Marcus the... Ďakujeme Markusovi za tento uh, provokujúci, inšpirujúci príspevok. Vždy, keď prezentujete svoje správy, dozvieme sa čo si nové a to je dobré. Ehm, následovné pravidlo za normálnych okolností. Ku koncu skracujem rečníkom čas a ja by som tentokrát chcela skrátiť rečnícky čas hneď. Je nás veľa, je nás 17, prosím, každý nie dlhšie než 2-3 minútky. Jediná výnimka je Michel Delbar a pán e, Čedrone. Vy máte 3 minúty, nie 2 minúty, ale inak prosím, e, my si vážime, že ste tu. Buďte prosím čo najstručnejší. Michel, máš slovo teraz. Pani predsednička, ďakujem vám za vašu veľkorysosť. Dámy a páni, europoslanci, pred desiatimi dňami výbor regiónov prijal stanovisko, ktoré som predložil k piatej koheznej správe, a to veľmi širokou väčšinou, pretože boli len traja proti. Pozrel som si správu pána Markusa Pípera a rád by som sa vrátil k niektorým bodom a to veľmi sucho, aby som bol v tom časovom limite. Je tam niekoľko zhodných bodov, ale je aj niekoľko bodov, kde máme rozdielne názory. Prvý zhodný bod je, že žiadame aj od výboru regiónov, aby kohezná politika bola prístupná všetkým regiónom EÚ, ktoré sa chcú ekonomicky rozvíjať. Je to politika, ktorá má teritoriálny dopad, ktorý je najväčší. Je to tá politika, ktorá je najviditeľnejšia zo všetkých politik EÚ. A preto si gratulujeme, že sa spomína aj viacúrovňové riadenie, že sa hovorí o teritoriálnej koherencii a tiež sa tešíme tomu, že spravodajca si želá venovať sa štrukturálnym fondom, a 7 z tej e, globálnej sumy venovať na túto konvergenciu v teritoriálnej oblasti. O budúcnosti sociálneho fondu tam súhlasíme, aby e, tento fond naďalej fungoval a aby sa implikoval na regionálnej úrovni a sme tiež proti monotematickým fondom rovnako ako e, že žiadame podporu najvzdialenejších regiónov Myslím si, že tiež sme rovnako proti tomu, aby sme koheznú politiku napájali na štrukturálnu politiku. Chceme skôr za to, aby makroekonomická kondicionalita e, nesťahovala z miest a regiónov štrukturálne fondy, ktoré sú im určené, keď národné orgány nerešpektujú pakt stability a ekonomického rastu to je trest na regionálnej úrovni, ktorý nie je správny. Nenašiel som explicitné stanovisko, okiaľ ide o e, výhradu výkonnosti. Pán spravodajca, my sme proti tomu, pretože si myslíme, že takáto rezerva by slúžila predovšetkým tým regiónom, ktoré sú najvýkonnejšie a ktoré už majú dostatok prostriedkov. Boli by sme skôr za rezervu flexibility, ktorá by sa mala vytvoriť ešte niekoľko rozdielných bodov. Prvý rozdielný názor otázka kohéznej politiky a jej vyústenia do stratégie Európa 2020. Myslíme si, že kohézna politika nemôže byť len nástrojom aplikácie stratégie 2020, môže k tomu prispieť, ale mala by sledovať aj iné ciele, a to predovšetkým zníženie rozdielov, či už ekonomických, sociálnych alebo územných medzi regiónmi EÚ. A to je oveľa širší koncept než politika a stratégia 2020. Tiež nesúhlasíme, a čo je podľa nás rozhodujúce, pokiaľ ide o tie stredné e, regióny Jasne sme ukázali, že tie regióny, ktoré stagnujú na úrovni 75 alebo 80 HDP zo štrukturálnych dôvodov, tak nemôžeme k ním pristupovať rovnako e, ako tie, ktoré sa rozvíjajú a ktoré práve prekonali tú hranicu 75 Teda bolo by potrebné k tomu pristupovať trochu inak. Potom k tým ukazovateľom a HDP. Želáme si, aby v tejto oblasti bol otvorený prístup len HDP, nemôže byť absolútnou odvolávkou pri porovnaní situácie v rôznych regiónoch. Je oveľa viacej prvkov, ktoré by sme brali, mali brať do úvahy. Napríklad chceme aby sa viacej zanalizovala táto otázka a priebežné vyhodnotenie by nám malo umožniť použiť aj ďalšie kritéria, nielen HDP. Pokiaľ ide o termín programovania je tiež, e, máme rozdielný názor v našej správe, tak ako sme to predložili vo výbore regiónov, sme za to, aby sme použili ten rytmus 5 plus 5, plus 5 rokov, kde by bola možná aj užitočná revízia. Ja som sa snažil byť čo najkonkrétnejší a najrychlejší. Áno, ako vždy sa vám to podarilo, hovorí pani predsednička, ďakujem. A teraz by som dala slovo pánovi Karmelovi Čedronimu, aby predniesol svoj príspevok. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj spravodajcovi Píperovi, s ktorým som sa už stretol a on odpovedal na 20 otázok, ktoré som mu položil a veľa sme už diskutovali o jeho správe. Ja zdieľam veľa toho, čo povedal a toho aj, čo povedal dnes do obeda, takže sa už nebudem vracať k týmto aspektom. Hovorím napríklad o pridanej hodnote EÚ. Je potrebné, aby Európska komisia dávala prednosť tým európskym projektom, ktoré naozaj prinášajú pridanú hodnotu. Tiež je potrebné, aby komisia zohrávala rozhodujúcejšiu úlohu v týchto projektoch. A hlavne je to otázka toho, aby tu bolo povinné vyhodnotenie dopadu teda tých záverečných výsledkov, ja si myslím, že to je naozaj zásadná otázka. Možno by bolo lepšie, aby sme viac zdôraznili otázku koordinácie fondov. To, čo tu hovoríte, sa síce uberá správnym smerom. Nehovorím, že by sme mali mať nejaký jednotný úrad alebo orgán, ale je dôležité, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré spomínate. A to sa týka aj toho zjednodušenia Zjednodušenie je podľa mňa problém číslo 1. Nebudem zachádzať do detajlov z časových dôvodov, ale je potrebné zjednodušiť všetky postupy a priori aj a posteriori a je potrebné, aby každý projekt mal na svoju prezentáciu svoju vlastnú schému a pokiaľ ide o hodnotenie, o administratívne aspekty, tak každý tu má svoju vlastnú metódu. A to, čo pripomenul pred chvíľou pán kolega, tá stratégia 2020, aj tu by bolo potrebné trochu rozdeliť jednotlivé veci a predvídať, uvažovať o autonómnom financovaní nad rámec stratégie 2020, pretože to nemôže podporovať len politika súdržnosti a mňa prekvapuje, že s tým parlament neprišiel. Súhlasím s výborom regiónov, pokiaľ ide o tie prechodné regióny a tiež e, vyhodnotenie toho HDP. HDP naozaj nie je postačujúce ako jediné kritérium či ukazovateľov. Potrebujeme e, aj ďalšie ukazovatele na vyhodnotenie situácie regiónov. Ale HDP v tradičnom slova zmysle nestačí. A partnerstvo, bohužiaľ, spomínate len e, partnerstvo verejného sektoru, teda komisia, región a tak ďalej. No ale to to je žiadosť z našej strany. Chceme, aby parlament bral do úvahy aj socioekonomické partnerstvo, aby sa toho mohla zúčastniť aj občianská spoločnosť, pred aj po, aby mohla sledovať celý priebeh všetkých postupov v rámci politiky súdržnosti, aby sa zvýšila jej viditeľnosť aj transparentnosť. Možno by sme mohli sledovať aj to, čo teda aby sme zverejňovali všetko to, čo sa deje, kto dostáva financie a podobne, aby sme mali väčšiu transparentnosť aj v EÚ. Ďakujem, pán Giorgio Stavrakakis. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Takže najskôr mi dovolte, aby som sa poďakoval spravodajcovi za vynikajúcu prácu, ktorú vykonal. My máme pred sebou test, text, ktorý nám skutočne pripomína, aké sú tie vlastné ciele koheznej politiky a kde by mali spočívať jej ťažiska. Ja môžem podporiť väčšinu z tých záverov spravodajcu. ja samozrejme časových dôvodov teraz nebudem hovoriť o jednotlivých týchto bodoch, ale sú isté body v tomto návrhu správy, ktoré žiaľ nemôžem podporiť, ako napríklad že o Európsky globalizačný fond by sa mal začleniť do Európskeho sociálneho fondu. Už my si myslíme, že tieto dva fondy majú absolútne iné ciele, ktoré sledujú a majú odlišné e, kritéria pre činnosť. A toto e, e, platí aj pre zlúčenie kohezného fondu s Európskym fondom pre rozvoj. Potom sú tu ďalšie body, ktoré, kde by som chcela spravodajcu požiadať o, pri, o ďalšie vysvetlenie. Napríklad k tomu postupnému znižovaniu až, až zrušeniu Um, podpory regiónov, ktoré v rámci konvergencie dostali maximálnu podporu. Myslíte si, že toto ukončenie financovania by malo um, byť um, podmienené konkrétnymi kritériami, ktoré uh, podporujú alebo ktoré zohľadňujú dnešný stav a stav rozvoja týchto regiónov. A potom ešte ďalší bod, automatická regulácia, posilnenie pokiaľ, e, pokiaľ by e, kontrol, posilnenie kontrol, to znamená, pokiaľ by e, boli preukázané porušenia postupov a pravidel, tak s tým môžem súhlasiť, ale pokiaľ by ste chceli tu zriadiť také automatické vytočovanie sankcií, tak a prepojiť ich na makroekonomické podmienky, tak to podporiť nemôžem. Thank you, Rika Manner, please. Ďakujeme, Maner. Ďakujem, pani predsedníčka. A ja gratulujem Markusovi Piperovi za jeho vynikajúcu prácu aj k jeho správe. A ja som veľmi rád a teda skutočne oceňujem aj prístup, aj štýl jeho správy. Ide o to, že hovorí o veciach veľmi jasne a že naše stanoviská vyjadruje veľmi jasne a podľa mňa je to niečo veľmi pozitívne. Tiež som rá, tiež som rada, že jasne naznačil, aká je kohezná politika v stratégii 2020. Navrhuje túto politiku ako nástroj na realizáciu tejto stratégie. Samozrejme, že je dôležité, aby sme mali dostatok financií, to treba stále opakovať. Súhlasím so spravodajcom v mnohých bodoch, pokiaľ ide o posilnenie cieľa 2, aj podľa mňa je to vynikajúca myšlienka, keď hovoríme o klástroch inovácie. Tam by sme tiež mohli spomenúť spoluprácu e, s rámcovým plánom, ako by sme túto spoluprácu mohli vylepšiť. To je celá séria cieľov, ktoré sú veľmi vhodné. Pokiaľ ide o oddelené fondy, tiež s ním súhlasím. Páči sa mi jeho prístup k týmto fondom. Tiež som veľmi spokojná, že v dokumente sa berú do úvahy jednotlivé výzvy, ktorým čelia rôzne regióny za rôznych okolností. A je vždy dobré brať do úvahy e, tento rozdiel podmienok. A pokiaľ ide o makroregióny, myslím, že by sme mali využiť už mechanizmy financovania, ktoré už máme, namiesto toho, aby sme podporovali väčšie financovanie makroregiónov cez rozpočet. Ja si myslím, že by sme mali maximálne využiť existujúce finančné nástroje. Pokiaľ ide o tie prechodné alebo stredné regióny, je jasné, že tam potrebujeme stály prvok kohéznej politiky, ale to prináša aj určité riziká pre budúce finančné obdobie. V každom prípade až tak nesúhlasím so spravodajcom a mám trochu neutrálnejšie stanovisko, pretože si myslím, že by sme to mali viacej prediskutovať, mali by sme mať hĺbší dialog, aby sme zadefinovali, či toto je naozaj lepšie. Pokiaľ ide o jednotlivé fondy, ja si myslím, že je v poriadku, že máme využívať to, čo už existuje, ale bola by som rada, keby mi spravodajca konkrétnejšie povedal, neviem, či pokiaľ ide o fondy on chce o nejakú chce nejakú radikálnu reformu, napríklad v prípade Európskeho fondu prispôsobenia sa globalizácii. Ja si myslím, že by sme postupne tento fond mali prestať používať a mali by sme viacej využívať sociálny fond, pretože v konečnom dôsledku kritériá a ciele E, na základe ktorých sa tento fond distribuoval, nie sú veľmi jasné, niekedy vôbec nie sú transparentné a ja by som preto rada poznala stanovisko spravodajcu. Pokiaľ ide o politiku susedstva, musí byť konkrétnejšia v kohéznej politike, v regionálnej politike. To by mohla byť jedna z priorít a to ja naozaj veľmi podporujem. A pokiaľ ide o zjednodušenie regionálnej politiky a zníženie podvodov, tam musíme byť veľmi prísni, tak ako to navrhuje spravodajca. Súhlasím s tým, že musí existovať určitá podmienenosť, či už to bude závisieť od výsledkov, ale musí tam byť aj istá kontinuita. A či by sme mali vytvoriť automatický systém sankcií Ja si myslím, že dobre, ja chápem, aká je myšlienka tam medzi riadkami, ale mali by sme tiež byť pozorní, dávať si pozor, priamo to napájať. Pani predsednička bola, preru- pardon, pani rečnička bola prerušená, na ešte hovorí veľmi rýchlo. Prosím, pochopte, že treba hovoriť trochu pomalšie rečníci, pretože tlmočníci to nemôžu zvládnuť. Teraz uh, Peter Zimmer. Áno, vážený pán spravodajca, srdečná vďaka za táto správu. Ja mám dva, poz, dve poznámky. Jedno, jedna je k bodu 33 a to je uh, za involvovanie spolkových uh, krajín do rozvoja a aj regionov, teda pardon, do rozvoja takýchto uh, programov. Myslím si, že by sme mali zo krok ďalej a explicitne a záväzne involovať aj lokálnu a komunálnu úroveň. A toto aj preto, lebo v mnohých e, regiónoch je financovanie európskymi zväčšenými prostriedkami, teda prebieha cez komunálnu úroveň. A keď má niekto teda míňať a, alebo vynakladať nejaké peniaze, tak je potrebné sa opýtať. My musíme vedieť, e, na čo sa tie prostriedky vynakladajú. Myslím si, že by sme dospeli k lepšej absorčnej kvóte, keby sme tu mali povinné involovanie lokálnej úrovne do zostavovania eh, takýchto postupov. Eh, tá druhá poznámka je k vášmu bodu 9 a k vášmu vyjadreniu, že eh, stojíte nega- ste negatívne nastavení voči možnosti operatívne programy na lokál, umožniť teda operatívne programy v metropolách. A tu poukazujete takisto na chýbajúcu demokratickú inštanciu s príslušnými kompetenciami. Nože teraz Avšak musím pre Nemecko konštatovať, to je krajina, z ktorej obaja pochádzame, že v tej metropolitnej uh, úrovni uh, máme takéto regióny, ktoré sú zákonom uh, stanovené a majú teda demokratickú legitimáciu a ktoré dokonca plnia určitú funkciu a úlohu, napríklad metropolný región um, Hanover, pardon. Takže máme takéto funkčné a štruktúralne prepojené úlohy, ktoré sú demokraticky legitímne a pokiaľ by sa e, mala e, vylúčiť spolupráca na takýchto metropolitných regiónoch, ktoré e, sa napríklad metropolný región Rín-Nekar, tento zahrňa tri metropoly v európskom zmysle, tak tento región by predsa nebol schopný urobiť eh, eh, politiku sedužnosti na európskej úrovni len preto, lebo by sa musel zúčastniť vlastne v troch programoch a tá koordinácia by bola absolútne nemožná. Takže si myslím, že je potrebné, aby ste rozšírili toto vaše spektrum v príslušnom <clears throat> bode. Thank you, Karima Deli. Ďakujeme, Karima Deli. Uh, eh, merci, monsieur. Ďakujem, pán spravodajca, za vašu prácu. Ja sa vrátim k dvom bodom, ktoré sú podľa mňa dôležité a ktoré sú protirečivé. Odsek 19. Ste toho názoru, že HDP by malo byť jediné a hlavné kritérium a zároveň hovoríte, ale národné orgány majú manevrovací priestor a môžu konzultovať a využiť aj iné ukazovatele. Ale aké iné? A tam je skutočné protirečenie a to priame a my ako pozmenujúci návrh navrhneme, aké by mohli byť tie iné ukazovatele, pretože už som to raz povedala, je už je čas, aby sme mysleli aj inak než v intenciách HDP. Treba myslieť aj na kvalitu života európskych občanov. Ďalšia vec, tá kategória prechodných regiónov. Myslím si, že EP vďaka svojej správe musí vyslať pozitívny signál na vytvorenie tejto kategórie regiónov a my e, Chceme podporiť iniciatívu komisia, je to podporené aj správou výboru regiónov pána Delebára a musíme to podporiť naozaj aj pred radou, aby sme presvedčili členské štáty, ktoré ešte zavrhujú Um, lebo to, skutoč, to súčasné phasing in a phasing out, toto takéto um, snaha to nejak zaplácať, tak to dlhodobo nemôže fungovať. A v rámci novej kategórie týchto prechodných regiónov treba takto zadefinovať a túto kategóriu treba obhájiť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Ďakujem. Ďakujem, pán spravodajca, za vašu prácu. A k vašej práci je veľmi dôležité, aby ste dali objasnenie významu koheznej politiky. A tiež je potrebné, aby Európska komisia sa vrátila k tomu, čo vlastne kohezná politika znamená v jej reformných snahách. Takže nemali by sme pliesť stratégiu 2020 ako heznú politiku. Stratégia 2020 bola zadefinovaná ako makroekonomická politika únie a prípada členským štátom, aby ju aplikovali, ak EÚ si želá financovať taký či ktorý aspekt tejto stratégie, tak to musí urobiť tak, že vytvorí nové zdroje, ale nie tak, že, že to bude robiť z fondov koheznej stratégie. Súhlasím, že kohezná politika nemôže byť politikou realizácie stratégie 2020. Kohezná politiky, ko, politika pardon, musí jasne prispievať k tomu, aby vytvárala pracovné miesta, odstrániť zaostávanie v rozvoji niektorých regiónov, umožniť integráciu znevýhodneného obyvateľstva a vytvárať bohatstvo pre tých, ktorí sú najmenej bohatí. Neexistuje iný cieľ, aké by mali byť ciele a komisia musí podnecovať regióny, aby išli vpred umožniť im investovať do obnoviteľných energií, do inovácií, do výskumu, do ekológie a teda do technológií, ktoré rešpektujú životné prostredie. A otázka nie je už konečná časť, aby sme podmienili e, priamu pomoc podnikov niektorým princípom, napríklad vytváraniu pracovných miest, aby sa zakázalo delokalizácii, zakázala delokalizácia a tak ďalej. Nebola by toto cesta? Nebudem rozoberať problém pridanej hodnoty. Nemalo by sa to idealizovať. Musia to naši občania pochopiť, ako pridaná hodnota, ktorá im umožní ísť vpred nielen z hospodárskej, ale aj zo sociálnej stránky. EÚ sa vybudovala na základe integrovaného vnútorného projektu, ale tento veľký trh, ktorý má pravidlá a princípy konkurencieschopnosti, len čisto takáto orientácia môže vyčleniť tých najzraniteľnejších a EÚ musí mať také prostriedky, aby dosiahla integráciu všetkých do tohto trhu, aby to bol trh spravodlivý. Kohézna politika je jedinou európskou politikou, ktorá môže tomuto cieľu napomôcť a to tak, že bude sledovať iný cieľ než konkurencieschopnosť za každú cenu. Nemali by sme narušovať veľké princípy, ktoré vytvorili koheznú politiku, hoci nové politické, ekonomické ciele musíme dosiahnuť, ale to nesmie narušiť ten základný veľký projekt, ktorý sme mali a to je harmonický a rovnaký rozvoj pre všetky regióny EÚ. Uh, Ďakujeme, Derek Vaughan. Ďakujem, pani predsednička. Ja som autorom stanoviska v Kokobu k správe e, pána Pípera a, a, a e, som vďačný za túto diskusiu, pretože súhlasím s mnohým povedaným, s mnohým textom jeho správy. Napríklad my by sme podporili e, zjednodušené procedúry, E, národné manaž, manažmentové vyhlásenia a tiež jednotný auditorský systém. Napríklad vo Walesi máme e, e, zmluvy e, dôveryhodnosti, čo je veľmi užitočné. To je niečo, čo by sa dalo možno rozšíriť, preskúmať. Jedna z diskutovaných vecí bolo automatické zavedenie platie. E, výbor pre rozpočtovú kontrolu e, by uprednostnil e, výraz systematické prerušovanie. To by mohol byť proces, ktorý by mal napredovať, kým platby sa prerušia. Ďalej je tu kondicionalita prepojenie sankcií na makroekonomické situácie so smerom zredukovať alebo zastaviť platby členským, e, členským To by bolo podľa nás veľmi nesprávne, to by penalizovalo regióny, ktoré už majú finančné e, problémy a to by veci akurát stiažilo. Zaujímavé sú prínosy pána Delabára, jeho správa je vynikajúca výbor regionov navrhuje, že by sa mohli vytvoriť podmienky, ktoré by sa prepojili na rôznych úrovniach. Výbor regionov e, podpoje nápad e, výkonnostnej rezervy, určitá flexibilná rezerva. To je niečo, čo by sa mohlo preskúmať. Ešte jeden záverečný bod k všeobecnej štruktúre. To je veľká diskusia pre nás Podporil by som cieľ 1 a úroveň 2, 3, aby všetky regióny naprieč EÚ mohli byť e, aplikovateľné pre štrukturálne fondy. Myslím si, že za tým všetkým je myšlienka, že e, regióny v rámci cieľu 2 budú smerovať ku konvergencii. Myslím si, že je to niečo, čo by sa dalo ďalej preskúmať. A chcel som tiež spomenúť zameranie na urbánne oblasti. Často tak robím. Dôležité je, ako budeme definovať mestskú oblasť. Či to budú členské krajiny, regióny, komisia. Kto bude definovať? Definícia bude ponechaná na členských krajinách ako definovať mestské oblasti, indikovať. Eh, komisia pracuje na harmonizovanej definícii mestskej oblasti a to by podľa mňa by bola veľká chyba, pretože mno, vo svete je mno, množstvo oblastí, ktoré nemá veľké urbánne oblasti, veľké mesta. Aj pre ne je dôležité definovanie týchto oblastí. Bola by to veľká chyba definovať to takto centrálne. Možno by budeme mať možnosť k tomu sa vyjadriť. Uh, Ďakujem, V prvom rade chcem pochváliť uh, Markosa vynikajúca práca, veľmi provokatívna, minimálne myšlienky provokujúca práca pre budúce diskusie. Je tu množstvo uh, princípov, s ktorými súhlasím, že koherentná politika je dôležitá. Všetko to musí zapadnúť do stratégie 2020, pretože Európska únia bude posudzovaná podľa toho, ako sme dosiahli tieto ciele o 9 rokov. Takže to všetko by malo zapadať predovšetkým v energetike, inovácia a tak ďalej a tak ďalej. Transeurópske siete, to je všetko veľmi dôležité. Pridaná hodnota k tomu, čo bolo povedané so pár e, vecí, s ktorými súhlasím. E, zameranie na výsledky je dôležité. Akékoľvek prostriedky, snaha investovaná do analýzy, to všetko je dôležité. Dôležitá je transparentnosť. Čím menej toho bude, tým lepšie. Čím viac dôkazu na výsledky, tým lepšie. Ekonomický rast, to je najdôležitejšie. A z toho dôvodu dôraz na zníženie byrokracie. Plne s ním v tom súhlasím. Takisto EGF, to by nemalo byť štandardný nástroj. Každé plénum, v ktorom hlasujeme o nejakej otázke EGF, napríklad Československo, Polsko, pléne každý mesiac a myslím si, že e, to sa deje už mnohé roky. Ďalej pretrvávajúca e, povaha. Myslím si, že tu by regióny mali zohrávať svoju úlohu, kým to e, eliminujeme. Takisto odsek 6, ktorý hovorí po, o Eh, globálnej konkurencieschopnosti. Tu sa hovorí o využití potenciálu všetkých regiónov v rámci stratégie 2020. Tu treba mať na pamäti GDP. Nuž, eh, myslím si, že Markus tu dáva príliš veľký dôraz na toto. Podpojím skôr správu, ktorá zdôrazňuje iné faktory, hlavne pokiaľ ide o ekonomickú krízu. A potom ešte chcem zdôrazniť, že ešte dva body. Dôraz na malé a stredné podniky, help pomôcť im využívať, e, pridať sa k štruktúrálnym aktivitám, pretože neustále zdôrazňujeme, aké sú dôležité. Každý taký podnik by mal mať možnosti, aby sme mali viac zamestnanosti v Európe. A záverečný bod. Jeden z problémov, ktoré štruktúralne politiky znamenajú, občania si o nich, e, o nich nevedia. Dôležitá je viditeľnosť v rámci e, členských krajín. Dva príklady uvediem z mojej krajiny. Máme tam jednu štátnu agentúru, ktorá je financovaná priamo z EÚ, nikto ju nepozná, nikto nikomu nehovorí, takže vlastne EÚ z toho nemá žiaden, žiadnu vizibilitu. Treba trvať na tom, že kedykoľvek je nejaký projekt, kde je európske financovanie EÚ by mala byť súčasťou názvu tohoto projektu. To je všetko, čo som chcel v tejto chvíli povedať. Alan Kadek, nech sa páči. Oui, euh, merci, madame. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia. Rád by som pogratuloval Markusovi k jeho skutočne kvalitnej práci. Zdieľam veľa bodov v tomto sprave. Áno, Markus, je to tak? V prvom rade som veľmi spokojný s odsekom 50. Mrzí ma, že je to len 50 ktorý tvrdí, že rozpočet koheznej politiky po roku 2013 musí byť minimálne rovnaký ako jej súčasné obdobie. Kohezná politika v žiadnom prípade nesmie byť handikapovaná rozpočtovými škrtmi a ja nepochybujem, že tento rozhodujúci bod Markus Piper bude aktívne obhajovať. Pokiaľ ide o ďalšie body, tak eh, súhlasím tiež s tým, že napríklad kohezná politika musí využívať rozvojový potenciál všetkých európskych regiónov, aby sme dosiahli ciele stratégie Európa 2020. Tiež súhlasím s návrhom o tematickom sústredení zdrojov, o spolufinancovaní a podmienenosti pomoci. A tiež sa teším, že sú vylúčené ustanovenia, ktoré nútia zaviesť základné ekonomické a sociálne reformy pre členské štáty, ale bolo to príliš pekné, čo? Začal som veľmi dobre. Nesúhlasím s odsekom 9 správy, pokiaľ ide o operatívny program pre funkčné operatívne jednotky, spravodajca pochybuje o pridanej hodnoty týchto operatívnych programov. Ja som opačného názoru. Len práve vďaka presnej cestovnej mapy e, môžeme takéto niečo realizovať. Napríklad, len tak. Stratégia pre atlantický priestor, ktorý, ktorú spustila, spustil náš výbor, to je najlepší spôsob, ako vytvoriť priority tejto stratégie. Operatívny program je výhodný, pretože je to právny nástroj, ktorý sa už preukázal ako vhodný a ktorý jeho príjemcovia poznajú. Ostatné možnosti spolupráce nie sú spokojivé pretože často vedú k neaktivite alebo k vytváraniu nových štruktúr a to si predsa neželáme. Ale naše stanovisko je e, pravidlo trikrát nie, nie nové inštitúcie, nie viacej rozpočtu a nie viacej legislatívy. Na tom sa zhodneme. Využitie operatívnych programov je podľa mňa najlepšie riešenie aj z hľadiska stability, účinnosti aj legitimnosti. Samozrejme, som otvorený, aby sme so spravodajcom prediskutovali tieto rôzne body a ja nepochybujem, že náš výbor nájde priateľný kompromis k jednotlivým bodom vrátane, vrátane tej prechodnej kategórie alebo minimálne nejakého nástroja, ktorý by umožnil znevýhodneným regiónom pri prísnej aplikácii toho limitu 75 aby mohli využiť aj prečo nie v rámci cieľa 2 finančné prostriedky za určitých flexibilných podmienok. Ďakujem za pozornosť. Like to... Ďakujem, len by som poprosila kolegov, ktorí ešte majú hovoriť, aby sa obmedzili na, tých, na tie dve minúty, pretože som musela skutočne e, zrušiť potom ten na konci e, zoznamu tých ďalších Konstanca Krell. Ďakujem pani predsednička. Ja som sa chcela e, spravodajcovi výslovne poďakovať za veľmi dobrú diskusnú, e, diskusný podklad, e, za dobre odvedenú prácu. Takže po také dlhej diskusie, ktorú sme tu mali vo výbore, ide mi o ten hard indikátor pre HDP. Myslím si, že v následujúcej podpornej subvenčnej perióde to bude trochu iné. Uh, na regionálnej úrovni. To budú samozrejme indikátory, ktoré by sa mali zohľadniť, ale na, na e, tú, čo sa týka vo všeobecnosti tej podpory, tak je ešte stále HDP najlepším indikátorom. Ale keď chceme niečo zrušiť alebo nejaké uh, E, politiky zrušiť, tak pod, alebo fondy zrušiť, pardon, tak by sme to mali povedať, ale nemali by sme to zlúčovať. To by skôr viedlo k tomu, že virtuálne peniaze zastanú reálnymi. Ja myslím si, že toto nebolo myslené. Čo sa týka medzicieľov, tak tu nie, som si tiež nie celkom jasná, aké e, dopady to bude mať. Ale tá komisia nám chcela povedať, že by chceli e, vlastne zrušiť to roz, ten rozdelný prístup k tým regiónom phasing in a phasing out. Myslím si, že to je predsa veľmi dobré. Toto by vlastne zdecimovalo to množstvo možností, ktoré tam je. Uh, a myslím si, že by sa to nemalo zriadovať na väčnosť, ale je to vlastne cieľ len pre prechodné regióny, ktoré sa v tomto, uh, sa v, tejto, v tomto intervale nachádzajú z akýchkoľvek dôvodov, že by vlastne spadli pod 90%. Eh, myslím si, že toto by bolo predsa len veľmi zmysloplné doplnenie tej, eh, toho systému subvencií. Cornelia Ernst, ďakujem. Dobre, teraz to funguje. Takže ešte raz srdečná vďaka spravodajcovi. Je tu celý rad e, e, vecí, ktoré môžeme podporiť. Tematické fondy by nemali byť obnovované. Myslím si, že tu je potrebné to jasne naformulovať na základe tej potreby, ktorá to existuje. Takisto, čo sa týka toho krížového prefinancovania fondov ako EFRO a ESF, myslím si, že to je možnosť, ktorú by sme mali využiť, ale kde vidíme body, o ktorých musíme diskutovať. Za prvé, vy podporujete posilnenie cieľu 2, to je regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť musíte nám jasne povedať, čo po tým chápete. Chcete, aby bolo zamestnaných viac ľudí, alebo aby to bolo cieľenejšie? orientovanejšie to posledné e, chápem, pri tom prvom by som mala problémy. A potom e, takisto, čo sa týka cieľu 3, tam to vyzerá trošku inak. E, mali by sme to zvýšiť, navýšiť na 7%, hovoríte, to znie atraktívne. Ja pochádzam z regiónu, ktorý má dobré vzťahy s Polskom a s Českom. E, takže ako prichádzate, ako to chcete navýšiť, teda e, odkiaľ zobrať peniaze? To je tiež otázka, ktorú si musíme položiť. Nuž, mohla by som povedať, že my sa chceme podporiť za prechodné, my chceme podporiť prechodné ustanovenia, prechodné opatrenia a nie medzikategórie. Takže to premosťovacie financovanie nemôže trvať väčšine. My ich môžeme teraz podporiť, jasné. Teda aj e, kde mnohé regióny teraz vypadnú z tej konvergencie. Nuž, ale radšej by som hovorila o prechodných opatreniach ako o prechodných kategóriách alebo medzikategóriách. Dobre, problém, ktorý už bol nanesený, tá kondicionálnosť, e, tá, to je podmienky, nemali by sme ich eh, nemali by sme to vidieť ako reformy členských štátov. My eh, vlastne by sme zamietli tie eh, podmienky, ktoré, teda, tak ako to máte napísané, že, že zamietame vlastne tie eh, podmienky eh, zo strany členských štátov a um, menového fondu. Toto je veľmi, veľmi to je nejasne formulované. Nevieme presne, čo si tým, čo tým myslíte. A potom že keď členské, že e, by nedržia určité podmienky, to považujem za kritické a potom, myslím, v 60 to by ste mali jednoducho vyčiarknuť, pretože je veľmi ťažké otvárať takéto otázky, čo sa týka absorbovanosti a, alebo schopnosti absorbovania spoločnosti. Samozrejme, čo sa týka prístupu nových, nových štátov, musíme si to premyšľať na novo, ale takto absolútne to formulovať, to je dosť ťažké, to si myslím, že by sme nemali takto postupovať. Mali by sme uh, vlastne si stanoviť trošku iné ciele. Ďakujem, tak ako ostatní, ja by som vyjadrila ocenenie k práci pána Piepora, Piepra. <laughs> Hlavne zdieľam to úsilie, ktoré vyvinul, keď chcel uchovať koheznú politiku a uchovať v nej tú pozornosť tým najslabším regiónom, najvzdelenejším regiónom, a to všetko tak, že sleduje zároveň stratégiu 2020, ktorá by mala byť v rámci koheznej politiky a teda snaží sa realizovať svojim návrhom pokus o zjednodušenie a koncentráciu najväčšej transparentnosti, aká by bola možná byrokracie pri kohéznej politike. To sú body, ktoré mi ale vyvolávajú určité pochybnosti a na ktoré by som rada upozornila, tiež by som rada počula reakciu spravodajcu. Určite treba zachovať ako hlavné kritérium HDP. Ja tiež chápem, že je potrebné členským štátom dať možnosť identifikovať ďalšie kritériá, národné alebo vnútroštátne, ale ide o to, ako sa tieto kritériá budú definovať. A hlavne by bolo potrebné vyjasniť, na čo to bude dobré, aby sa tu z jedného cieľa niečo nepresúvalo do druhého. Potom je tu tiež ešte jeden rozpor. Ten prístup ktorý by som označila za príliš ekumenický. V 20. sa hovorí o troch cieľoch. Cieľ 1 sa zachoval, dokonca sa aj posilnil. Tam sa ale nehovorní o posilnení, ale je to vlastne zmysel tohto textu a to isté platí aj pre cieľ 2 a 3 v rámci politiky, ktorú musíme obhajovať, pretože ju napadajú a hrozí jej že bude príliš zoštíhlená, tak je nepredstaviteľné, aby sme sa usilovali o posilňovanie všetkých troch cieľov. Musíme sa snažiť zachovať význam týchto cieľov. Súhlasím s tým, že si nemôžeme vymyslieť e, žiadnu novú prechodnú kategóriu, skôr by sme mali pracovať na phasing oute. Ešte by som rada spomenula tú podmienenosť je správne, že žiadame zavedenie takejto podmienenosti, ale tiež si myslím, že by bolo potrebné upresniť, že podmienenosť sa musí zadefinovať vopred, ešte pred programovým obdobím, aby potom nedochádzalo k problémom už pri realizácii a pri realizovaných programoch a záverom by som vyjadrila isté pochybnosti k bodu 51, pokiaľ ide o sankcie. To nie je veľmi jasné a nechápem, či pán Piper žiada o zvláštne pravidlá, nejaké pre regióny, ktoré nedodržujú pravidlá a že by sa teda mali zaviesť nejaké sankcie, alebo či chce dosiahnuť len tú efektívnosť, tak ako my všetci. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Poďakovala by som tiež spravodajcovi a mám niekoľko otázok, keď hovorí o zjednocovaní fondov globalizačného fondu, aby bol v rámci sociálneho fondu, tak hovorí o samotnej fúzii týchto dvoch fondov. Je možná fúzia kohezných fondov a regionálneho alebo fondu pre regionálny rozvoj. Ďalšia pochybnosť, ktorú naznačíci, keď sa hovorí o 7% v bode 24, pokiaľ ide o cieľ územnej súdržnosti, prečo 7 a nie iné číslo, rovnako keď sa hovorí o spolufinancovaní a tam sa dáva maximálna suma alebo limit 75 v bode 41, pretože tých 75 prečo nie nejaký rozsah od 75 až 80, tak ako to fungovalo doteraz. A ďalší bod, keď sa hovorí o klasifikovaných európskych cestách v bode 16. Čo to je? O čom konkrétne hovorí? A v bode 14 hovorí o energii na, o, o, ktoré využívajú o, e, efektívne skladovanie, či je to nejaký nemecký príklad, aby nám to objasnil. Pre nás stratégia 2020 je veľmi dôležitá, ale kohezná politika bez pochyby prispieva k plneniu týchto cieľov, ale je to aj niečo viacej, oveľa viacej, než len stratégia 2020. A v súvislosti s regiónmi passing out, keď nechceme tú prechodnú kategóriu v Španielsku, tak e, mnoho regiónov sa už dostane z tých konvergenčných cieľov. A čo sa s nimi potom stane? Aká bude tá prechodná norma, v čom bude spočívať, tak aby mi trochu detailnejšie opísal túto časť. Patrí Styrolien, nech sa páči. <coughs> Euh, Vážení kolegovia, vôbec nezdielam stanovisko spravodajca. Sú tam hlboké rozdielne názory koheznej politike, niekoľko základných bodov. Veľmi silno som proti akejkoľvek podmienenosti, ktorá by priniesla finančné sankcie pre miestne samosprávy. Bolo by nespravodlivé, aby miestne samosprávy z dôvodu paktu stability alebo z iných dôvodov boli sankcionované, hoci to nespadá do ich kompetencií, to plnenie. Tiež by sme mali nástojiť na tom, že princíp tematickej koncentrácie by sa nemal stať tak, ako je to teraz. Brzdou účinnosti regionálnej politiky musí byť flexibilnejší, realistickejší, aby sme dosiahli ciele tie inovatívne ukazovatele, to by malo byť v centre budúcej politiky. Štatistiky sú dôležité a týkajú sa aj pochopeniu a tomu, ako budeme hodnotiť ale mať viacej ako HDP ako kritérium, mali by sme používať skutočné kritériá, ktoré nám umožnia vyhodnotiť skutočnú pridanú hodnotu EÚ. A hlboko nesúhlasím k tom, s tým, že bez žiadneho argumentu nesúhlasil s otázkou prechodných e, oblastí. My sme sa zaviazali, že budeme podporovať špecifické oblasti, tak ako je to e, v článku 349 a 174 zmluvy, ktoré majú problémy e, s prístupom na európsky trh a existujú určité synergie, ktoré nie sú využité, pokiaľ ide vo vonkajšej politike, obchodnej politike a tak ďalej, pokiaľ ide o tie najvzdialenejšie oblasti. Takéto iniciatívy by mali uľahčiť spolufinancovanie medzi koheznými e, fondami a fondami spolupráce, myslím na ERDF a ďalšie treba zlepšiť koordináciu EÚ a takto by sme mohli E, vypracovať konkrétne decentralizované projekty, posilniť spoluprácu a prepojenie s hraničnými regiónmi. A keby sme toto dosiahli, všetky zainteresované strany by z toho získali. François Alfonsi, nech sa páči. Merci, Ďakujem, pani predsednička. Vo všeobecnosti môžem povedať pánovi Piperovi, že táto správa sa menej vzdialuje od toho, čo som si ja myslela, teda v konečnom dôsledku máme samozrejme veľa tém, ktoré môžeme prediskutovať. Tam tie otázky subsidiarity, otázky programovanosti, cieľ 3, tematické fondy, ktoré ničia koherentnosť a horizontálny prístup v regiónoch. To všetko je pozitívne, ale niektoré doby treba, pardon, body treba prediskutovať, pretože potrebujem argumenty, aby ste ma presvedčili. Ja oceňujem, keď pán Delebár hovorí, dobre, tá rezerva pre konkurencieschopnosť, ale prečo nie tá rezerva pre flexibilitu? No dobre, ale keď som hovoril s komisárom a keď sa tá rezerva konkurencie schopnosti podporovala, tak ja to chápem ako tú rezervu flexibility. Však sme chceli teda financie, chceli sme podporovať energetickú účinnosť a tak ďalej. E, musíme ísť aj ďalej. A na to potrebujeme tie nástroje flexibility, takže musíme diskutovať, aby sme mali návrh, ktorý bol čo najdetalnejší k prechodným oblastiam Neželáme si niečo uniformné, potrebujeme niečo degresívne, niečo, región, ktorý má 75%, tak musíme ho viacej podporovať ako ten, čo má 80 alebo 85%, ale tá degresia pomoci neznamená, že to bude aj menej financií, ale to bude aj menej v rámci, rámci aplikácie pretože cieľ 2 je obmedzený a keď e, región má nejaké priemyselné problémy, e, keď tam dochádza k poklesu zamestnanosti, tak tam treba E, rozvinúť obrovské úsilie pri vytváraní nových pracovných miest a rekvalifikácií. Takže toto všetko treba pochopiť, že to je niečo degresívne, nie je to uniformné a vytvára to podmienky pre región, ktorý je teraz v kríze, o ktorej sme neuvažovali napríklad holandské regióny, môžu sa dostať bez problémov e, z tejto hospodárskej krízy, ale môžu sa dostať iné regióny do krízy a ostatné regióny im musia pomôcť, aby sa z toho čo najskôr dostali. To je ten cieľ. A keď vytvárame takýto nástroj, tak by to mal byť nástroj budúcnosti európskej koheznej politiky. Ďakujem, François Elizabeth. Ja, dann setze ich gleich fort. Um... Áno, tu hneď môžem pokračovať. Nechcem opakovať to, čo po... A my sme o tom diskutovali včera. Ja si dokonca myslím, že je tu skutočne veľká otvorenosť eh, myslieť o tom, čo by sme mali um, rozlišovať medzi tu kategórie, má tá medzi kategória samozrejme aj istú, istý prechodný charakter, ale samozrejme mali by sme rovnako prispovať e, k regionom phasing in a phasing out, pretože um, tie môžu, regióny môžu uh, vojsť do také situácie uh, e, spôsobnej krízou a uh, tou európskou pomocou by sme im pomohli uh, skôr s tou krízou bojovať ja by som e, chcela v zásade podať k správe. Tá správa je veľmi dobre štrukturovaná, tá e, práca so správou e, sa tým uľahčí. Je to skutočne veľmi príjemné. Ja samozrejme mám veľkú výhodu, že v tej originálnej verzii jazykovej som, môžem luxusne prechádzať teda tou správou a môžem si povedať, čo podporím, čo nie. ale keď si poviem, potrebujem ten obsah, no už eh, neviem, či sa môžeme eh, takto oprieť eh, o zradlo a povedať si, dobre, to si ponecháme. Ale máme novú situáciu, máme krízu, krízu klimatickú Ehm, máme tu stratégiu EU 2020. Ehm, my sme tam niektoré veci naznačili, teda vy ste tam niektoré veci naznačili, ale e, nie sú dotiahnuté dokonca. takže ja urobím niekoľko pozmeňovacích návrhov v tomto zmysle. Ja samozrejme chcem, aby sme mali modernú štrukturálnu politiku, tak aby sme našli tiež nástroje, ktoré by, ktorými by sme mohli cieľene podporovať. To je samozrejme horká pravda, že uh, Máme tu ten cieľ 2, starším názvom to bola, e, bola, bola e, konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Možno nájdeme lepší, lepší názov. No už možno, že nájdeme na to riešenie a povieme si, áno, sú tu problémy na e, úrovni NAC 2 ale mm, potom, a tam budeme musieť intenzívne intervenovať, ale samozrejme máme aj stratégiu EU 2020 a aj priority a komisia predsa urobila veľmi šikovný návrh a ona návrhla a hovorí teda, že existujú priority EÚ a že e, a povedal, že multilevel uh, dostanú peniaze tak, aby mohli tieto priority, priority splniť. Uh,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 počet týchto priorít jednoducho musí byť vyššia ako u tých, ktorí riešia tieto problémy len sami sebe e, doma. Myslím si, že toto je geniálny koncept, mali by sme ho podporiť a nemali by sme sa len vrácať a opírať sa o tú terajšiu podpornú e, subvenčnú periódu, ale mali by sme skutočne e, rešpektovať aj progresívne elementy z návrhu komisie. Myslím si, že toto by bola dobrá správa, aby sme reflektovali na návrhu, na návrhu komisie, ktoré mala vo svojom dokumente a aby sme si povedali, povedali, áno, dobre, toto je dobré, s týmto sa dostaneme ďalej, toto je moderný prístup, ale tento chceme tak a tak vylepšiť. Musím e, povedať, že skutočne e, to vidím priamežom za moju politickú skupinu, kde to koordinujem, že urobíme veľké množstvo pozmeňovacích návrhov a som potom e, napätá, aké budú tie rokovania o kompromisoch. Thank you, Elizabeth. Nuno Teixeira. Ďakujem, Elizabeth. Ďalšia rečnička. Ďakujem, pani predsedajúca. Najprv snáď chcem e, poďakovať pánu kolegovi Píperovi za odvedenú prácu. Môžem sa len pridať k slovám predrečníkov Markus Píper. Touto správou e, vypovedali jasne o určitých veciach. Môžeme súhlasiť alebo nie. V každom prípade dobre zargumentoval to, čo zastáva. Do tejto miery by sme mali všetci vyjadrovať jasne svoje postoje. Práve bod 5b znevýhodnené oblasti e, vo vzdialených častiach. Aj ďalšie body. už mám tu problémy podporiť ho práve keď ide o možnosť spojiť kohezný fond e, pre, e, s Európskym fondom pre regionálny e, rozvoj. Mám tu, viackrát som vyjadril svoje obavy v tejto súvislosti, že oblasti, ktoré prechádzajú z jedného cieľa k druhému, napríklad od, od konvergencie k zamestnanosti, že tieto potom 75% E, prekročia, že zrazu nedostávajú komunitárne prostriedky. Tieto prerošené toky e, peňazí môžu viesť k veľkým problémom. To je náš veľký problém. Ja si skromne myslím, že, že je to v konflikte s koheznými fondami. Keď niekto úspešne použije prostriedky, tak je to svojím spôsobom odmenou táto skutočnosť. Nuž, Iné zasa regióny jednoducho ďalej zostávajú v rovnakom cieli a majú rovnaké množstvo komunitárnych prostriedkov. Čiže naozaj za zlé zaobchádzanie s prostriedkami tu niekoho proste ešte aj odmenia. Už v stanovisku z 2010 takýto problém bol eh, nadnesený a ukázalo sa, že treba tu byť naozaj opatrný. V piatej koheznej správe komisia trvá na novej kategórii, ktorou ten prechod medzi oboma kategóriami môže byť uľahčený. Kde by sa malo umožniť zaobchádzanie pre e, e, regióny, kde je pozitívny vývoj. Ale pán Píper hovorí, že medzi kategórie cieľom koézie len odporujú. Uviedol by som napríklad Madéru. V roku 2006 sme z 28 miliónov eur sme zaznamenali 40 priemerného HDP, 2009 to bolo 105 komunitárneho priemeru. No už to všetko je príklad toho, ako možno rozvíjať regióny komunitárnymi prostriedkami. Čiže naozaj je tu e, naozaj krátenie danej podpory. Ak sa tieto phasing in a phasing out e, úpravy nechajú dobehnúť a ak teda medzi kategóriami budeme e, robiť prepojenia, aký by to mal dopad na prechod od cieľa k cieľu? Budú sa prostriedky abruptne krátiť? Thank you. Uh, Teresa Sanchez-Schmidt. Ďakujeme, Teresa Sanchez-Schmidt. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že treba Markusovi poďakovať za dimenziu, ktorú dal svojej správy, ktorá je veľmi dobre štrukturovaná a že si uvažoval a že uvažoval o najvýznamnejších aspektoch koheznej politiky Potrebujeme takú európsku koheznú politiku, ktorá odstráni rozdiely, ktorá bude ambiciozná, jednoduchá, viditeľná, ktorá posilní územnú spoluprácu. A tu by som na tomto nástojila v tých e, prechodných kategóriách a som rada, že Markus Piper si je vedomý významu pridanej hodnoty cieľu 3 a že je za navýšenie tohto objemu, tak ako sme to v Regi schválili Rada by som pripomenula význam ďalších bodov v tejto spolupráci a súhlasila by som aj s významom investícií do veľkých projektov, hlavne cezhraničných, ako sú siete TEN, ale pozor, tieto projekty by nemali požrať všetky európske fondy a tiež by sme nemali zatvárať dvere operatívnym projektom pre funkčné regióny. Aj to je dobrý spôsob fungovania koheznej politiky. A pokiaľ ide o tú prechodnú kategóriu, treba využiť príležitosť, ktorá sa ponúka pre budúcnosť koheznej politiky, aby táto politika bola jednoduchšia, spravodlivejšia, pre vyrovnanejšia pre všetky regióny, pretože vždy e, budú rôzne regióny e, s rôznym HDP a aby táto politika išla smerom e, menších rozdielov, aby nebola protirečivá, aby, rovnaké, aby regióny s rovnakým HDP mm, nedostávali rozdielnú pomoc, keď sa dostávajú z cieľa 1 alebo do 2. Tá prechodná kategória by mala viacej brať do úvahy potreby zraniteľných regiónov, a ktoré majú štrukturálne problémy. Phasing out je podľa mňa komplikovaný pretože pomoc ide dole smerom. Programovanie viacročných projektov je tiež komplikované. Ďakujem. Uh, like Ďakujem, Lisa Roller, teraz z Európskej komisie. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade komisia víta návrh správy pána Pípera. Tiež osobitne vítame jeho podporu alebo viacerých základných princípov a orientácie na budúcnosť koheznej politiky, ktorá je načetnutá v záveroch koheznej správy. Predovšetkým pokiaľ ide o spojenie s 2020 e, a s pridanou hodnotou európskej koheznej politiky. Rovnako by som chcela povedať rýchle poznámky k prechodným kategóriám regiónov. To je niečo, čo som videla a to bolo veľkou súčasťou dnešnej diskusie. V prvom rade by som snáď vyjasnila niektoré z dôvodov, prečo komisia mala pocit, že toto by malo byť zapojené do záverov koheznej správy. Komisia sa domnieva, že potrebujeme mechanizmus, ktorý bude spravodlivý a transparentnejší pre tieto konkrétne regióny. Potrebujeme množstvo, je tu množstvo anomálií v týchto regiónoch, ktoré e, treba e, riešiť Veľmi často vidíme dva regióny s rovnakou mierou vývoja, ku ktorým je úplne iný prístup v rámci koheznej politiky. Rôzna intenzita pomoci, rôzne ciele, rôzne e, pravidlá spôsobilosti, e, rozsah a fondov. My máme pocit, že zjednodušenejšou a pravi, e, spravodlivejšou formou pomoci by sme dokázali regiónom ktoré z rôznych dôvodov e, mali problémy e, a nachádzali sa v rôznych cieľoch, aby mali rovnaký e, spravodlivý prístup. Možno by bolo dobre vysvetľovať dôvody, prečo tie nové prechodné kategórie sú podporované alebo v súlade so základnými princípmi našich politík solidarity, redukcie rozdielov napriek e, regiónmi v Európskej únie. A my si myslíme, že systém, kde sú rôzne úrovne rozvoja a rôzny prístup, že to nie je spravodlivé a malo by sa to zmeniť. Ďakujeme. Markus, chceli by ste povedať niečo? Co pár slov? I have five minutes. Mám 5 minút. Je to v poriadku? Not? Uh, a, a, a lot of questions and... Množstvo otázok. Dobre, tá medzikategória. Nuž. My e, sme mali nedávno jubileum e, nemecko-francúzských e, zmluv o priateľstve a toto by som chcel využiť, aby som mohol povedať, že samozrejme aj ja chcem akceptovať a akceptujem teda demokratické procesy a pokiaľ sú e, tu názory, ktoré idú smerom k tým medzi kategóriám, k tým medzi cieľam, tak určite nájdeme kompromis spoločný. To, čo uvedla pani Kel, že by, ich mali, e, by sa mali, malo s nimi zaobchádzať ako facing out region. E, dobre, ale len raz toto by mohlo byť eventuálne takouto záležitosťou, ale tiež e, keď e, si sa nad tým zamyslíte a keby sme rozmýšľali nad tými spoločenskými iniciatívami, napríklad horizontálne nasadenie cieľa 2, tu by sme mohli urobiť dosť veľa a dosť prispieť k tomu, čo by sa mohlo vyvinúť. Hovorilo sa veľa o tom, e, cieľ 2, 7, navýšenie na 7%, odkiaľ sa dostanú tie peniaze. Uh, Mm, ale keď budeme otvorení, máme mnohé regióny, ktoré už vyrástli z tých 75, 75%. Hurá, boli sme úspešní. To by ale znamenalo v nasledujúcej subvenčnej perióde, že budeme potrebovať menej peňazí. A nemali by sme, keď čo vidíte, hľadať príležitosti, ako tie peniaze niekam umiestniť, ale musí to, čo chceme urobiť, musí mať hlavu a petu. A ja aj naďalej chcem aby sme podporili cezhraničné aktivity, aby sme podporili aktivity, ktoré podporia európsku ideu, ale aby sme tiež diskutovali a myslím si skutočne, že máme dosť peňazí, tak aby sme dosiahli a vyfinancovali týchto 7 v rámci e, toho stávajúceho objemu. Čo sa týka e, HDP. E, kolegovia, prepačte, nebudem teraz jednotlivé mená menovať a odpovedať vám konkrétne na otázku, ale len pán Delebár um, z výboru regionov, to bude jediná výnimka, uh, menovania. Ja pred eh, mesiacom som dostal stanovisko eh, výboru regionov, kde vyslovne nemáte, eh, nežiadate žiadny a Teraz dostávam stanovisko k mojej správy, kde sa uvádza suggest considering intermediate catering. To znamená, že to je vaša správa a, a žiadosť o medzicieľ vyzerá inak to mal, e, tie vaše pozmeňovacie návrhy mali ísť e, týmto smerom, tie mali byť trošku inak orientované, to musím jasne povedať. Takže preto je táto diskusia u nás ešte stále otvorená. A myslím si, že aj vo výbore regionov sa práve k tejto téme, e, práve k tejto téme nevládne jednotný názor a práve preto boli tie vyjadrenia a stanoviska také, aké boli. Nuž, toľko k medzicieľom. To by som už aj nechal. Tak? Potom e, bolo niekoľko kolegov, ktorí sa ma pýtali, ako sa uh, bude pokračovať s Marko regiónmi. Ja neviem, ja nie som toho názoru ako pán uh, Simon, ktorý hovorí, že makroregióny by eh, dostatočne demokraticky legitimované metropolitné legio, eh, regióny, ako v Nemecku napríklad, že by mohli byť partnermi v takomto problém, eh, v programe. Ja tu mám veľké obavy predovšetkým, pretože práve zvyšok republiky by sa potom diskriminoval, pretože tie, pretože to, že tie metropolitné regióny sú veľmi dobre organizované a ja makroregión vidím skôr ako, fun- ako možnosť urobiť funkčné zlúčenia. Pán Simon ešte hovoril o niečom zo spokofinancovania a rozvoje partnerstva. Myslím, že a, áno, že pri tých rozvojových partnerstvách by mala byť e, involvovaná aj komunálna úroveň. Toto, vyzerá, toto, toto pre mňa znie veľmi pozitívne a toto samozrejme môžem zohľadniť v rámci pozmeňovacích návrhov, čo sa týka pána Anfóziho. Keď e, som tak blízko e, pri vašich predstavách, tak asi som urobil niečo zle. Musíme a, a potom ešte pani Šroter, že ona chce e, dať ešte stovky pozrieňacích návrhov. Táto hrozba, pani Šroter, ja som v konzervatívnej strane. A my chceme teraz vytvoriť takú modernú stratégiu e, koheznej politiky. A a prepačte mi, prosím, že som to tak povedala teraz ako vtip, že voľa kedy v našej politickej skup, skupine bola veľmi dobrá obyčaj, že a priori sme zamietali všetky pozmeňovacie návrhy zo strany zelených to bol vtip, hej. Určite to nebudem, sa to teraz e, neodvážime, pretože vy máte mnoho dobrých návrhov, ktoré práve v oblasti medzicieľov e, môžu znamenať e, veľmi zmysluplné kompromisy. Týmto by som skončil a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Uh, Ďakujem veľmi pekne, Markus. Um, toto bola skutočná diskusia veľmi dobrá diskusia a jediná, jediné rozhodnutie, ktoré musíme urobiť, to je lehotá na pozmeňovacie návrhy 19. apríl. Takže budúci útorok o 12. na poludne, 19. apríla o 12. na poludne, to je lehotá na pozmeňovacie návrhy. Takže týmto ukončíme tento bod a prejdeme k poslednému bodu dnešného rokovania uplatňovanie rodovej rovnosti v politiky súdržnosti EÚ. Mm chcem všetkých požiadať. Poprosím tých, ktorí opúšťajú miestnosť, aby tak urobili potichu. A prosím, prestaňte sa tu baviť. Prosím, diskutujte ďalej mimo miestnosti. Sme teda pri rodovej rovnosti a, a rada by som informovala prítomných, ktorí tu zostávajú, že sa budeme baviť o ďalšom právnom rámci e, pre politiku. A to bude bod, to je bod, ktorý chceme hovoriť s odborníkmi, o dobrých skúsenostiach, odbor, odporúčaniach pre budúcnosť koheznej politiky. Distribuovali sme vám poznámky Elizabeth Schröter, naše zameranie na rodovú rovnosť a pozvali sme troch expertov, aby nám prezentovali ich názory na rodovú rovnosť v kontexte kohéznej politiky. Medzi odborníkmi máme Brit Marie Zuderberg Torstenson, ktorá je, má na starosti projekt VINET, e, spo, e, spolufinancovaný Európskou regionálnou politikou ďalej Eva Ruminska Žimny z Varšavskej školy ekonomiky, ktorá pracovala ako pre, predstaviteľka programu OSN pre rodovú problematiku a hospodárstvo. A ďalej tu máme Anne Charlotte Kalerstik z Európskeho spoločenstva pre prax v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti. Začala by som teda tým, že vyzvem pani Brit Marie Zuderberg Torstenson a prosíme kolegov, aby boli struční, asi tak 7 až 10 minút, aby sme naďalej mali ešte čas na diskusiu. Brit Marie, máte slovo. Thank you. Uh, first of all, I would... Ďakujem. Najprv by som chcela poďakovať pani predsedničke a vašemu výboru za pozvanie, aby sme vám odprezentovali a tiež za pozvanie uh, uh, odprezentovať projekt VNet 8 a naše nápady do budúcnosti, ako implementovať rodovú rovnosť do budúcich politík kohéznych i stratégie 2020. Tento projekt vychádza z minulých projektov e, v, e, v rámci Interregu 3B FEM e, pre pobaltskú oblasť zameraných na podnikateľskú sféru. Vinet ako projekt začal v januári 2010 a skončí v roku 2011 e, na konci roka. Sú tu zastúpené krajiny zo všetkých svetových strán a regiónov e, e, Európy. Máme tu rôzne centra z jednotlivých krajín a takisto nováčikov, ktorí sa majú chuť niečo priučiť. Bulharsko, Polsko, Grécko, to sú regióny na úrovni štrukturálnych fondov a potom tu máme Fínsko, Taliansko, Portugalsko a Švédsko. Švédsko je hlavným gestorským partnerom tohoto projektu, konkrétne um, jedna z oblastí uh, smerom na sever Švedska, ďalej potom Škótsko. Ďalšia priesvitka e, e, ukazuje oblasti e, Myslím si, že chcela som hovoriť o priesvitke predchádzajúcej. Predsa len nie? No už pôjdem ďalej. cieľom vynet osmičky je zvýšiť eh, participáciu žien v rámci eh, politík a sektorov dominovaných mužmi. Ide o výmenu skúseností politík a transfer dobrých skúseností naprieč projektom VINET 8 eh, a touto skupinou v rámci mainstreamingových finančných programov EÚ zvýšiť participáciu žien a modelov naprieč partnerskými regiónmi zameriavajúca na podnikateľskú inováciu, vypočtové technológie a netradičné možnosti zamestnávania. Misia a účel Vinet osmičky je zvýšiť počet žien zúčastnených v ekonomickom živote na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni vytvoriť nové permanentné pracovné miesta, rozvíjať ženské e, podnikateľské aktivity, zvýšiť výrobu tovarov a služieb a samozrejme zvýšiť vplyv žien na pracovný trh a v rámci spoločnosti, podporiť e, rovnakú distribúciu ekonomických zdrojov medzi ženami a mužmi pre rast rodovej rovnosti. Ďakujem, ďalšia prísvitka. Um. of course, uh, when you look about uh, uh, the variety of Ak sa pozrieme na uh, rozmanité aktivity, tak vidíte, že sú tu rozdiely medzi jednotlivými členskými krajinami na regionálnej a štátnej a lokálnej úrovni. Dá sa pracovať na školách, univerzitách, pozbudzovať technológie, zvyšovať povedomie o svetu, netradičné opcie, práca so zamestnávateľmi v segregovaných eh, typoch priemyslu, mentoring, eh, coaching, praktická podpora pre nezamestnaných, pristahovalecké a menšinové skupiny, fyzické eh, eh, služby príležitosti. Ďalšia priesvitka. Treba sprostredkovať kontakt a eh, s rôznymi úrovňami sieti na úrovni EÚ i v členských krajinách na národných, regionálnych, európskych štruktúrach a to je veľmi dôležité, aby sme mali kombinovanie rodových, e, rodového mainstreamingu a pozitívnych krokov. Ďalej praktický príklad z Grécka. Grécko pracovalo, pracuje s týmto modelom už po mnohé roky s cieľom vybudovať e, centra pre ženy je pod, cieľom je podporiť podnikateľské aktivity, podporovať ženy prostredníctvom konkrétnych e, aktivít na profesionálne zručnosti, podnikateľské príležitosti a, a ďalšie požiadavky pre obchodný model. Pre 331 eh, žien eh, boli nasledovné výsledky, 143 žien e, našlo zamestnania, 63 žien založilo podnikateľské aktivity, 7 žien e, dostali podporu obchodných plánov. Ďalšia prísvitka. Príklad zo Švedska. Rodovo špecifické aktivity v Švedsku v roku 1995 ale legislatívne dobré praktiky, tie sú tie, že máme štátne financovanie a tiež na základe parlamentných dohôd máme verejné financovanie, financovanie aktivít napriek národných, naprieč rôznymi zdrojovými centrami, to je integrálna súčasť rôznych politík do roku 2002. Aktivita Švedska pre ekonomický a regionálny rast, tak tu je vládna podpora na základe špeciálnych zdrojových ženských aktivít a to, to je aj v legislatíve v Švedsku. Na programové obdobie 2010 až 2012 vláda vyčlenila 3,3 miliónov eur. Každoročne je tu základné spolufinancovanie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a ďalších programov. Úlohou týchto centiel v regionálnom rozvoji pre rast je podnikateľstvo, inovácie, ženy by mali byť na pracovnom trhu, nemala by tu byť rodová segregácia. Prístupnosť to znamená výpočtové technológie, infraštruktúra, prístup k pracovným miestam, práca z domu, cezhraničná spolupráca a samozrejme rozvoj vidiek, podnikateľstvo, inovácie, pracovný trh pri rozvoji vidieka. Ďalšia priesvitka. Naše odporúpania v projekte VINET 8 budeme mať 4 okrúhle stoly v Európe, kým pre, prikročíme k ďalej k záverečnej konferencii 14. a 16. septembra v Grécku. Um, action plan for the next akčný plán pre budúce programové obdobie, regionálny operačný program. Takisto sme vytvorili európsku platformu aktérov stratégia 2020 na podporu e, rodovo specifických akcií, prioritizácia, rozpočtovanie, participácia žien na pracovnom trhu, voj počtových technológií a podnikanie, rodová rovnosť, zabezpečiť vzdielanie vedomostí, samozrejme expertíza, rodová perspektíva pri všetkých rozhodovaniach o sociálnych fondoch i rozvojovom fonde programy naprieč všetkými európskymi členskými krajinami. Jasné indikátory o výsledkoch musia byť e, sledované. A VINET 8 sieť rodových výskumníkov, expertov, praktikov by mal poskytnúť e, centra excelencie a pak politika akcií záverč, náš e, finálny záver je nasledovný. Vied 8 vytvoril v členských krajinách kde, je kombinované, kde sú kombinované záväzky k princípom rodovej rovnosti a financovanie efektívnych pozitívnych akcií, iniciatívne e, riešenie okupač- e, zamestnaneckej segregácie, podporovanie podnikateľstva, výsledky a sú, e, vedú k skutočným zmenám a samozrejme posilnenie regionálneho rastu a konkurencieschopnosť. To je vždy na čele toho, čo robíme zvýšiť rast a konkurencieschopnosť. A myslím si, že záverom tiež možno povedať, že nedostatok podnikateľských aktivít e, žien stojí Európu miliardy. 8 will increase growth, regional regionálna konkurencieschopnosť, investícia do rodovej rovnosti, mainstreaming a pozitívne kroky, to všetko dáva dobrý ekonomický zmysel. Ďakujem. Ďakujeme vám, Brit Mari. A teraz pani doktorka Rumínska Žimny. Ja by som tiež chcela poblahoželať komisii k organizácii tohto vypočutia ktorý je rozhodujúce pre e, budúce generácie v koheznej politiky. Je to veľmi aktuálne. Takisto ďakujem za možnosť, že sa môžem podeliť o niektoré skúsenosti a odporúčania založené na predošlej práci v akademickej oblasti, medzivládnej oblasti, pri e, rokovaniach s krajinami a v diskusiách v rámci e, jednotlivých štruktúr. Diskutujme najprv o tom, čo je asi tá najväčšia priepasť v rámci e, e, rodovej rovnosti. Ak sa pozrieme na výsledky, ide tu o sociálne nedostatky koheznej politiky v takých otázkach, ako je exklúzia, chudoba, ale e, ekonomické nedostatky súvisia so zamestnanosťou a podnikateľstvom. Tu je však nezohľadnená rodová dimenzia tu, tá ostáva mimo iniciatív sociálnej kohezie, ktoré sa zameriavajú na priority pre členské krajiny, kde je rast, inovácie a konkurencieschopnosť. Treba dodať, že toto všetko zanecháva e, rodové otázky mimo vyčlenených prostriedkov a k tomu sa ešte vrátim. Ak sa pozriete na piatu správu o ekonomickej a sociálnej a teritoriálnej kohezii, je jasné, že analýza zdrojov rastu ľudský kapitál, inovatívnosť a konkurencieschopnosť nemajú rodovú perspektívu. A tu musím povedať, že to ma veľmi prekvapilo, že aj e, ten humánny ľudský kapitál e, e, sa vyznačuje rodovo segregovaným prístupom. Uznáva sa síce rola žien v zamestnanosti a ich úloha v ekonomickom raste, ale keď sa vyhodnocuje dopad sociálnych politik, pokiaľ ide o rovnaké rovnosti, zostáva to v rámci sociálneho rámca a to je blaho občanov a to je opätovne prekvapivé, pretože je tu dopad na ekonomickú výkonnosť. Tento prístup posilňuje spoločné vnímanie, že rodová dimenzia je len ľudskoprávneho charakteru. Musíme si položiť otázku, prečo. Jeden z dôvodov je ten, že e, základom je vnímanie, že ekonomika je e, rodovo neutrálna veda a to sa vracia do obdobia, keď e, odcovia našich ekonomík pri e, vytváraní trhových mechanizmov a inštitúcií Adam Smith a e, zohľadnili svet taký, aký bol vtedy pred 200 rokmi. Dve ženy boli v kuchyniach a mež, muži boli vo výrobnej sfére a monitorovali zamestnanecké miesta. Ale svet sa zmenil mainstreamové e, formy ekonómie a politici nezohľadňujú tento dôležitý aspekt ekonomických politík a takisto ekonomických vied ako takých. A toto je dôvod, keď hovoríme o mainstreamingu v ekonomickej a sociálnej kohezii. Politici, poslanci si kladú otázky, a čo, ako súvisí rodová dimenzia s našimi témami, teda rastom a e, konkurencieschopnosťou. Veľmi často to dávajú na veľ, veľmi na okraj strategických dokumentov. Ak sa teraz pozrieme na toto vnímanie, tak rodová rovnosť je v skutočnosti e, nákladovou položkou v rozpočte v mene sociálnej spravodlivosti nákladová položka, ktorú väčšina krajín nie je pripravená akceptovať vzhľadom na momentálne škrty v rozpočtoch. Keď sa pozerám na údaje z roku 2000 až 2006, Európsky sociálny fond minul iba 7 celkových prostriedkov na rodový mainstreaming a to zahrňa aj výdavky na zmierenie e, pracovného a rodinného života. Ako vyzerá situácia dnes? Dnes, ak sa pozriete na E, ekonomickú pozíciu žien, tak naozaj to, kto je najväčší, najnevyužitejší potenciál pre ekonomický rast Európy. Takisto vidiecké oblasti. V prvom rade je to zdroj e, novej práce a toto akceptuje aj Európska pracovná stratégia, okrem migrácie a podobne. Čo však tu chýba je tá e, skutočnosť, že ženy prispievajú k kvalite vkladu, takže to, čo ženy vnášajú ako diverzitu talentov, e, manažmentové štýly, pokiaľ ide o priority vo výrobe, v, v typoch výroby tovarov, služieb a ako používajú, ako spotrebovávajú e, Jedno, jednoducho povedané, ženy ako učiva, užívateľia a e, tie, ktoré rozhodujú, by pomohli ekonomikám prispôsobiť sa e, a globálnym trhom, ale tiež e, regionálnym a lokálnym trhom. Myslím si, že toto je jeden z kľúčových elementov. Keď sa pozrieme na na jednu, jedno, jedno z konštatovaní, že ak Lehman Brothers by boli v skutočnosti Lehman Brothers and Sisters, tak e, výsledok e, e, dopadu na trhy tohoto kolapsu by bol úplne iný. A toto nie je iba vtip. To je len jeden z príkladov, kde ženy, ak by mali väčšinu hoci majú väčší, väčší podiel v rámci vzdelávania až do 60 v mnohých krajinách zastávajú len 20 až 30 eh, špičkových eh, eh, pozícií v ekonomike. Aké vyplýtvané prostriedky na vzdelávania nie je len o ženy. Takže verím v, v kľúčové výzvy pre koheznú politiku, a to je integrácia ženských práv a rodovej rovnosti do ekonomickej k jeho nedostatku po roku 2010, keď budeme vytvárať nové typy koheznej politiky. Teraz tri do, dobré príklady skúsenosti z mojej skúsenosti, ktoré nerešpektujeme a ktoré by sa dali zapojiť do rámcov koheznej politiky. Jeden z nich je iniciatíva zorganizovať lečné školy k rodovej makroekonomike, čo je iniciatíva globálneho medzinárodného zo skupenia ekonomických inštitúcií z roku 1994 s cieľom podporiť e, rodovo senzibilný výskum v ekonomike a, a podporovať určité politiky. Je to pre roz, e, je rozhodujúcich politikov a určité mimovládne organizácie. 5 globálnych programov už bolo implementovaných a teraz v roku 2011 a v roku 2012 tu máme makro makroregionálne programy, ktoré sú založené na dvoch akademických iniciatívach inštitúcií v Polsku, Varšavská ekonomická škola a potom Istanbulská technická univerzita pre členov z týchto makroregionov, ak to tak môžem nazvať, túto skupinu krajín, ktorá pokrýva nové členské krajiny, krajiny v susedstve a tiež niektoré z krajín Kaukazskej oblasti. Druhý príklad, e, výročná platforma na diskutovanie ženského prínosu k inovatívnym ekonomikám. Toto je iniciatíva Polského patentového úradu v spojení s mnohými patentovými úradmi globálne i v regióne v e, spolupráci so Svetovou organizáciou pre e, duševné vlastníctvo v Ženeve. Dôležitú úlohu tu zohrávajú regionálne inovatívne centra, ktoré sa zúčastňujú aktívne na tejto platforme. A jeden z e, problémov, ktorý sa tu diskutuje, aké by mala byť definícia inovácie. Čo je to inovácia? Pretože ženy majú iný pohľad na to, ako taká inovácia vyzerá. Táto iniciatíva má financovanie zo Európskeho štrukturálneho fondu ako inovatívny štrukturálny program. A na záver snať poviem príklad E, kde ide o konkurenciu, schopnosť úspešných žien na regionálnej úrovni, to je taký prístup e, priamo z terénu v Polsku, kde bezúspešné podnikateľky v sociálnej i obchodnej oblasti sa zapájajú. No a snáď ešte, aké sú závery a odporúčania pre koheznú politiku. Myslím si, že Európa si nemôže dovoliť plýtvať potenciálom žien a moderné ekonomiky nemôžu byť rodovo neutrálne. Druhý, druhý, druhý, druhý záver. Nie je tu adekvátny rámec pre takýto proces. Je tu nebezpečenstvo, že keď hovoríme o tematickej koncentrácii, ktorú zastávajú e, autory správy, mohli by sme stratiť rodový aspekt, čo by bol veľmi nákladný, e, nákladná položka na e, politickom programe. Takže e, tretí záver znie, že revízia legislatívneho a finančného rámca sociálnej koheznej politiky po roku 2013 by sa mal využiť na účely mainstreamingu a rodovej úrovne pre, pre ekonomické zastávanie v politike štandardy a príležitosti na celom svete. E, tu musíme zaujať vedúcu pozíciu, mali by sme uznať ekonomický potenciál žien a adekvátne reagovať na politickej úrovni. To si vyžaduje, a tu už budem končiť, minimálne tri veci. Poprvé, zmeniť e, zameranie a konceptuálnu politiku, čo by nám umožnilo spojiť rodovú politiku s ekonomikou. Po druhé, zapojiť rodový aspekt do implementácie a postupy, postupov budúc, budúcich sociálnych koheznej politiky, vrátanie negociácií. A po tretie, zapájať ženy viac do implementačného procesu a rozhodovania bez tohoto humánneho faktoru nebudeme mať možnosť e, uspieť. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Thank you very much indeed. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Pani Eve Ruminskej a teraz pani Charlotte Karol Stigová, nech sa páči, máte slovo. Želám všetkým dobré popoludnie, dámy a páni. Ja zastupujem členské štáty, ktoré pracujú v rámci školskej siete e, gender mainstreamingu. Už sme tu veľa počuli o rodovom prístupe v týchto politikách a teraz by sme mohli hovoriť o realizácii týchto politik a dáme tu e, dva možné scenáre do budúcnosti. Nasledujúca priesvitka. Budeme hovoriť o Európskom sociálnom fonde a o fonde regionálneho rozvoja. Sú to dva rozdielne fondy, ale súvisia s mainstreamingom a s rodovými politikami. Záujem inteligentného rozvoja ukazuje, že oba tieto fondy sú dôležité pre rodovú perspektívu Ide o systémy a musíme vidieť, ako tieto systémy majú dopad na jednotlivca. A teda, keď sú prepojené, tak sa zlepšujú aj ciele v hospodárskom raste a spoločnosť je gendrovo spravodlivejšia. Máme to v rôznych oblastiach, oceliarstvo, potravinárstvo a tak ďalej, námorná doprava a optické vlákna ako ukazuje švedský a norský príklad, a rada samozrejme poskytnem aj publikácie, ak budete mať záujem po schôdzi. Gender mainstreaming je nielen správny, ale aj inteligentný postup a to z viacerých dôvodov. Gender mainstreaming Ide v ňom o to, aby sme sa naučili, ako zmeny dosiahnuť v koncepčnej aj politickej oblasti. To samozrejme vyžaduje určitú angažovanosť a potrebujeme aktívne vedenie, aby sme sa aktívne stotožnili s týmto princípom a aby na to boli dostatočné zdroje, aby sme mali pokyny, orientácie a monitoring. Vhodný realistický prístup je taký, aby sa toto genderové hľadisko nevytratila z toho prístupu. Je to akási červená niť, ktorá by sa mala linúť celým tým prístupom, ak napríklad obsah a stratégia 2020 sa premietnú do národných reformných programov a aká je situácia štrukturálnych fondov podľa našich údajov. Predovšetkým treba povedať, že štrukturálne fondy e, zohrali veľmi dôležitú úlohu pri rozvoji genderovej, teda rovnosti mužov a žien v EÚ. To treba jasne zdôrazniť. Ale na základe rôznych hodnotení aj Európskej komisie, rôznych štúdí a vedeckého výskumu je jasné, že už veľa zaujímavého v členských štátoch prebehlo, ale gender mainstreaming sa koherentne neaplikuje všade. A tá priepasť medzi teóriou a realizáciou je veľmi veľká. Teoreticky sa gender mainstreaming uznáva, ale nevždy sa prakticky uvádza do praxe a veľa politík sa chápe ako genderovo e, neutrálne, napríklad inovácie a tá červená niť od politiky k zdrojom chýba, rovnako aj mechanizmus na zabezpečenie trvalej udržateľnosti a preto veľmi často sa nerozvíjajú konkrétne štruktúry gender mainstreamingu. A veľa členských štátov tú stratégiu uplatňuje aj v poslednej fáze Jasne sa tiež ukázalo, že priorita, tak ako e, sa pripisuje gender mainstreamingu v Európskej komisii, tak sa nepripisovala kľúčovým faktorom a nevždy sa to tak realizuje. E no Európska stratégia pre genderovú rovnosť ešte stále nemá dostatok finančných prostriedkov a závisí na európskych štrukturálnych fondoch – Európsky rozpočet neobsahuje žiadnu položku pre gender mainstreaming. Podľa súčasného nariadenia v rozpočte nie sú žiadne jasné pokyny, pokiaľ ide o začlenenie gender mainstreamingu do stratégie a závisí od členských štátov, ako sa tieto ciele budú brať do úvahy. a sme v kritickej situácii, pretože gender mainstreaming vlastne ukazuje dva možné scenáre. Jeden, keď tento prístup bude strategickou súčasťou európskej stratégie pre rast a tu by regulácia bola povinná a politiky by boli koherentné a gender mainstreaming by bol viditeľnou zložkou všetkých politik. realizácia by bola efektívnejšia a mal by byť efektívnym cieľom. A druhý scenár, tu je nejaká voľba navyše a tá regulácia, regulácia je nešpecifická a fragmentovaná. A sú tam aj niektoré parciálne zložky a neexistuje rozpočet preto, a výsledky sú často kontraproduktívne a veľmi často sa prepasie príležitosť v hospodárskom raste. Ďalší vývoj môžeme ovplyvniť tak, že regulácia a ďalšie aspekty budú gender mainstreaming podporovať, ale môžeme robiť aj jednoduché kroky. Napríklad časti prezentácie, ktorú si budete môcť prečítať. Máte to aj vo svojej dokumentácii. No ale pravdepodobne si to budete musieť prečítať, pretože už nemám čas, ale bude v Bruseli aj konferencia na túto tému a ak by ste chceli ďalšie podrobnosti, tak samozrejme môžete mi dať vašu vizitku alebo vašu mailovú adresu, ja vám odpoviem, alebo môžete navštíviť našu webovskú stránku, ktorá je uvedená v prezentácii. Posledná priesvitka. Yeah. So this is what you have to read afterwards. Okay. You Toto všetko nestihnem prečítať, pretože už nemám čas. Tu je naša web stránka. Ďakujem za vašu pozornosť. A tam sa môžete zaregistrovať na, na našu konferenciu. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz dám slovo pánovi Mikelovi Landabasovi, ktorý je vedúcim oddelenia tematickej koordinácie inovácie v DG Regio Európskej komisie. Ďakujem, pán predsedajúci. Požiadali ste ma, aby som sa zamyslel nad tromi prezentáciami, ktoré sme si vypočuli, a aby som zareagoval, to aj urobím a potom sa aj vyjadrím k tomu, čo my v tejto oblasti robíme. Po tom, čo som si vypočul prezentácie, teda okrem toho, čo ide o základné právo a hodnoty EÚ, aj prioritný cieľ v rámci fondov regionálneho rozvoja a štrukturálnych fondov, ako hovorí článok 16 oblastného nariadenia, tak otázka je, či ten gender mainstreaming sa týka regionálneho zapojenia a či je relevantný pre hospodársky rozvoj, tak ako to vidíme. A naša odpoveď je samozrejme áno. A na to, čo sa povedalo, ten regionálny prístup, Rád by som povedal, že gender mainstreaming nie je územne slepý, má ten regionálny rozmer, ale dovolte mi, aby som spomenul najnovšiu štúdiu, ktorú sme prediskutovali s členskými štátmi. A táto štúdia jasne ukázala, že rozdiely medzi mužmi a ženami v podnikaní sa veľmi líšia aj vo veľmi rozvinutých, aj menej rozvinutých regiónoch. V tých dobre rozvinutých sú tie rozdiely oveľa menšie a sú tam dve kritické premeny. Čas, koľko musia, ktorý musia ženy venovať rodine a počet pracovníkov, ktorí sú najímaní. V prípade žien ich býva oveľa viacej najímaných a potom v tých menej rozvinutých regiónoch e, to postupuje trochu inak a to je veľmi dôležité. Ďalšia sa týka skúsenosti z projektu Vinetu. Je to informačné a školiace centra, tak ako vysvetlovala Brit Marie. Tak to je veľmi dôležité, aby sme uplatňovali holistický prístup, kde budeme analyzovať potreby a ten regionálny rozmer a lokalizácia gender mainstreamingu je veľmi dôležitá a len nielen z týchto dôvodov podnikateľských, ale aj na základe štúdií, ktoré sú verejne dostupné a naši kolegovia s nimi pracujú. A tam vidíme, že vo vidieckých oblastiach, ak chceme zaručiť, aby boli obývané do budúcnosti, aby sa hospodársky rozvíjali, tak musíme vytvoriť a zachovať pracovné miesta pre ženy na vidieku. A to je podľa mňa veľmi dôležitá úloha aj pre nás, aj pre Európsky fond regionálneho rozvoja. Ďalší moment. Prepojenie medzi gender mainstreamingom a stratégiou 2020 a teda hospodárska relevantnosť gender mainstreamingu. My tvrdíme, že ten cieľ 75 v stratégii 2020 tento cieľ je aj rodovou otázkou, pretože štatistiky hovoria, že ak to chceme dosiahnuť, musíme zvýšiť podiel žien na trhu práce a to dosiahnuť 62 63 a viacej. A prečo je to aj tá rodová záležitosť? Lebo keď sa pozrieme do štatistík, e, posledných štatistík Eurostatu, tak účasť žien na pracovnom trhu nepriamo závisí od počtu detí, ktoré žena má. A, je, a opačný pomer platí u mužov. A ak chceme zvýšiť účasť žien na pracovnom trhu, tak musíme urobiť niečo v oblasti harmonizácie rodinného a pracovného života. Napríklad hovorím o argumentoch e, zo štúdie, ktorú som už spomenul na úvod, teda napríklad e, predškolské a školské zariadenia, ktoré by mali byť súčasťou tejto stratégie. To všetko je veľmi dôležité, keď chceme zvýšiť účasť žien na pracovnom trhu. A keď sem dos- chceme dosiahnuť stratégiu 2020, keď hovoríme o týchto e, zariadeniach o starostlivosti o deti, e, tak e, je tam len ide o veľkú sumu, ale ako hovorila polská kolegyňa pri rokovaní o operačných programoch v mnohých krajinách, napríklad v Španielsku, boli takéto zariadenia sa klasifikovali ako výdavky v súvislosti s Lisabonskou stratégiou. V iných krajinách to tak neprebiehalo a my sme si boli vedomí že ak neurobíme niečo pre harmonizáciu rodinného a pracovného života, tak ambície národných reformných programov alebo ten strategický referenčný rámec Španielska a tie ciele sa nesplnia. Takže áno, zariadenia pre deti áno, ale chceme aj ženy podnikateľky, ale zo súčasných štatistík nie sme schopní zistiť, koľko z investícií do podnikania ide na ženy. Napríklad hlavná cena Regio Stars Minulý rok dostal veľmi zaujímavý švédsky projekt, ktorý podporoval podnikanie žien a podniky, ktoré zakladali a viedli ženy vo Švedsku. Išlo o integráciu žien, udelovanie mikroúverov, aj ženám z rôznych iných etník. Tento projekt pozná aj Brit Marie, išlo informačná školiace stredisko pre ženy. Čo ešte je možné urobiť? Európska komisia sa pohybuje v oblasti zdieľaného riadenia. Chceli by sme urobiť viacej, ale potrebujeme od členských štátov tri veci. Jednak dostatočné povedomie o význame a možnostiach a potrebách investovať do tejto oblasti, aby sme rodovú rovnosť podporili. Potom ďalší predpoklad, predpokladom je politická vôľa, teda treba urobiť také rozhodnutia, a, aby sa toto zvolilo ako prioritná oblasť. A tretí predpoklad aby sme mali isté predstavy o tom, ako to zrealizovať. A do toho spadá aj zvyšovanie povedomia, využívanie dobrých skúseností, príkladov, rozvíjanie sieti a tak ďalej. A teraz veľmi stručne zoznám eventuálne možných zaujímavých podnetov, aby ste mali predstavu o našich cieľoch. Máme skupinu na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť, ktorá funguje už niekoľko rokov a je to fórum, kam pozývame členské štáty, aby sa spolu zamýšľali, aby si vymieniali e, príklady, osvedčené postupy, skúsenosti, rozumných investícií v tejto oblasti, čo nie je jednoduché, pretože všetci sa zhodnú na tých všeobecných vyhláseniach a princípoch a predstavách, ale ako to konkrétne urobiť, tak to je niečo iné. A dovolte mi, že povedať, že rodová rovnosť, tak ako je to v článku 16, znamená podporu rovnakých šancí a príležitostí od koncepcie až programu, až po identifikáciu projektov, aby sa tie projekty vybrali len tie správne a potom aj v tej fáze monitorovania. To všetko, to znamená, je to veľmi ťažko realizovateľné. V skupine na vysokej úrovni, ktorá každoročne zasadá, sa snažíme šíriť tie osvedčené postupy. Je to platforma určená pre členské štáty. Minulý rok sme si vypočuli dvoch expertov, ktorých ste, alebo odborníčky, ktoré ste pozvali aj vy a robím aj vlastné hodnotenia napríklad Minulý rok sme urobili hodnotie, hodnotenie rokov 2006 a 2007. Kolegovia z Európskeho sociálneho fondu tiež zdieľali svoje výsledky s členskými štátmi. Robíme aj hodnotenie podľa eh, ex ante, podľa článku 16 členskými štátmi a na stretnutiach prezentujeme aj tie príklady tých osvedčených postupov a na poslednom zasadnutí Európskej komisie sa navrhlo, aby sa harmonizovali prezentácie pri dobrých projektoch z rôznych členských štátov. Uvediem niektoré veľmi úspešné projekty, napríklad Španielsko, Polsko, Fínsko, čo skoro aj Portugalsko budú, robiať, budú robiť národné hodnotenie rodovej rovnosti a tá naša skupina na najvyššej úrovni sa snaží poskytnúť možnosť podeliť sa o skúsenosti v tejto oblasti. To, čo v komisii vieme na základe našich skúseností alebo členských štátov, že to všeobecné nariadenie je akousi výzvou, aby sa to zadefinovalo v článku 66.2 v tých štatistikách a ukazovateľoch tam, kde je to možné, tak to je zadefinované v tom nariadení. Rozlišovať v štatistikách podľa pohlavy, ale bohužiaľ nie vo všetkých investíciách, vo všetkých členských štátoch sa takto robí ale táto skupina na najvyššej úrovni takto postupuje, šíri tie osvedčené postupy, snažíme sa zapracovať do našich nástrojov, na web stránku sa snažíme e, uvádzať tie najlepšie príklady a tiež sme podporovali využívanie technickej pomoci, aby sa v členských štátoch vytvárali internet platformy pretože situácia v rodovej rovnosti v rôznych členských štátoch je výrazne odlišná. Niektoré štáty vytvorili národnú platformu, ktorá pravidelne zasadá a vyhodnocuje rodovú rovnosť v operačných programoch. A čo je zaujímavé, do tejto platformy prizývajú aj regióny. Teda okrem zástupcov vlády a Inštitútu pre ženské otázky, sú tam prizývané aj regióny a oni sa za, zamýšľajú nad tým, ako veci zlepšiť a ako uviezť do praxe ten spoločný dobrý zámer, ktorý je uvedený v jednotlivých nariadeniach. A záverom, ak dovolíte, ešte tri veci, ktoré som spomenul v súvislosti so zmenou mentality a povedomia, aby sa rodová rovnosť naozaj uviedla do praxe, aby ženy boli na riadiacich postoch. My sa samozrejme snažíme, ale nie všade sa nám rovnako darí. Pri tých nástrojoch, ktoré som spomenul. A čo je ale dôležité, pokiaľ ide o tematickú koncentráciu, nie je rozpor medzi tematickou koncentráciou a rodovou rovnosťou. My si myslíme, že rodová rovnosť musí byť horizontálnou prioritou pri viacerých investíciách, nie nejakou samostatnou oddelenou kategóriou. Pri poslednom stretnutí našej skupiny na najvyššej úrovni sme počuli vynikajúce príklady toho, ako sa rodová rovnosť brala do úvahy pri budovaní metra. We had had similar things about, uh, well, other types of educational and social infrastructure. Alebo niečo podobné sme zažili. That gender mainstreaming is a horizontal principle that can be incorporated safeguarding thematic concentration. Myslíme si, že rodová rovnosť je horizontálny princíp. And, and we can, we, we think Treba ho aplikovať, aby sme dosiahli vyššiu účinnosť takýchto fondov a projektov. Samozrejme, náš cieľ je, aby sme takto postupovali aj do budúcnosti. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že som zareagoval na všetky otázky. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán Mikel. Landa Baza. Teraz pani Šrojter má slovo ako poslankyňa. Ďakujem, pán predsedajúci. Dovolte mi, aby som sa poďakovala predovšetkým za to, že tento bod e, sa dostal tak prominentne na program rokovania, aj keď ten záujem e, nie je taký veľký e, prominent preto, lebo to stojí v bezposrednom kontexte s Piperovou správou a máme tu potrebu konať. Je to vidieť v podstate v tých Um, prednáškach bolo oveľa viac, ako sa urobilo a zdá sa, že tá priečná e, klauzula, ktorú sme si skutočne tvrdo vybojovali, nesmieme na to zabudnúť, pretože táto ešte nebola vtedy v návrhoch komisie obsiahnutá, aby sme si to skutočne vybojovali, aby sa gender mainstreaming extra uvádzal a toto bolo skutočne, e, to sa dostalo skutočne na poslednom rokovaní s radou e, do textu. Takže bolo to tvrdo vybojované a je škoda, že ten angažman je taký nízky. Musím spomenúť, že komisia cez vysokú skupinu, vysokú skupinu skupinu na vysokej úrovni má eh, možnosť eh, sa na tom zúčastniť. Chceme a sa poďakovať za to, že sa nám eh, ukázalo tak veľa dobrých príkladov. Aj tie projekty, ktoré boli vyhodnotené ako pilotné projekty alebo aj predstavené projekty ukazujú, že e, existuje množstvo možností a že to je veľmi dôležitá téma. Teraz jednoducho musíme premyslieť, čo robíme v budúcnosti a táto skupina na vysokej úrovni ukazovala e, rešpektované príklady aké sú tie záverečné elementy. A ja musím povedať, že práve z toho, čo som zažila vo všetkých dokumentoch, ktoré sa mi dostali do rúk, um, tá prierezová klauzula je skutočne dôležitá, ale musím sa zobrať vážne a to zobrať vážne zo všetkých strán, tak zo strany komisie, ako a je, že komisia nerealizuje programy, kde sa povie, že no, toto, nie, toto aplikujeme niekedy v, počas implementácie a potom sa neudie, neudie vôbec nič, pretože ten e, nemecký program bol presne taký istý, tam bola nejaká veta, nie tak profania, ako som ho ja práve uviedla, ale niečo obdobné a, a v úradnej Nemčine, ale presne v tomto zmysle. Uh, medzi iným e, vieme, že v iných krajinách to prebiehalo úplne inak, napríklad v Španielsku a komisia e, Expressis Verbis e, zmienila sa aj o Španielsku, pretože sa do správneho orgánu nasadila špeciálna jednotka, ktorá sa starala aj o implementáciu tejto klauzuly práve aj v národných eh, programoch, eh, programoch. A tu sa práve preukázala tá vžená hodnota EÚ. Eh, e Vážené kolegyne, kolegovia, samozrejme, ja budem mať niekoľko záverov z tej práce, ktorú som robila pre predsedníctvo a musím musím povedať, že je, sú určité veci možné veľmi nedrahými nástrojmi, pokiaľ bude o to záujem a komisia nás podporí môže sa to potom presadiť. Poviem e, jedno úplne jasne, pretože to leží aj, e, teda závisí to aj od komisie, e, pretože my ne, ne pripustíme žiadne analýzy, kde nie sú jednoducho štatistiky, ktoré sa orientujú aj podľa gender mainstreamingu. Takže nesmieme zanedbávať túto prierezovú klauzulu, napríklad bod 5, tu je to absolútne jasná požiadavka. A ja si myslím, že práve e, ten príklad s tým sopracovnou skupinou pre gender mainstreaming e, poukazuje na to, aký užitok to môže priniesť a musíme povedať, že ešte stála väčšina členských štátov hovorí, gender mainstreaming to je skôr záležitosť ESF a nie EFRISu, ale máme dostatok príkladov a ja som sa skutočne veľmi tešila e, z polského príkladu a polské prednášky, že existuje ekonomická predaná hodnota aj v rámci EFRE, kde sa zohľadnili ženy a ich osobitosti predovšetkým pri zakladaní podnikov. Takisto je tu e, príklad z Brém, ktorý bol veľmi dobre aplikovaný a pre tých, ktorí sa o to zaujímajú, môžem zaslať link pretože tu vidíte skutočne tú účinnosť, čo sa stane, keď sa to neurobí a čo sa stane, keď sa to urobí a ako sa tým automaticky a teraz sa to nenapadne, áno, keď sa automaticky E, aké automatické dopady to má na podiel žien na pracovnom trhu. V Brémach e, to bolo tak, že e, sa podnikom, ktoré podporovali kariéry žien, poskytol nejaký bonus. Chcela by som však povedať, že sa takisto konštatovalo v rámci bremskej analýzy, že v Nemecku existuje veľmi zásadný problém a že to nie je len otázka um, zariadení na E, predškolských e, zariadení na starostlivosť o deti, ale je to centrálna otázka. A aj je to centrálna otázka týkajúca sa e, trhu práce pretože ženy majú veľmi z, majú, majú z veľkej časti povolania, ktoré sú zle platené. A toto má vplyv aj na uh, chudobu v starobe, špeciálne u žien. A toto je veľmi centrálny príklad, ktorý sa prezentoval teda v rámci tohto bremského projektu a e, v ktorý sa v, analýzi, v analýzach doteraz nezohľadnil dostatočným spôsobom. Ja som si niekoľko bodov zapísala, ja som uviedla tieto príklady, ktoré sú všetky podložené a v podstate pôjde o to, či sa tieto skúsenosti, ktoré máme z tých vynikajúcich štúdií, ja dúfam, že to všetci ešte dostanú, pretože to bolo skutočne vynikajúco vypracované aj nám predstavené. Ešte raz to chcem vysoko hodnotiť, pretože to bolo mimoriadne dôležité. A podstatné výsledky pre nás všetkých a my chceme dosiahnuť, aby sa tak komisia pri svojej práci a vo svojom návrhu, ktorý mm, sa nám má prezentovať, aj v texte jeho, svojho teda návrhu prevza, prevezme e, to, že áno, parlament bol odvá, dostatočne odvážny a podporoval gender mainstreaming v niektorých e, bodoch, tak aby to predstavovalo povinnosť pre členské štáty, aby museli transponovať tieto veci, ale zároveň, aby mali možnosť využiť eh, prostriedky technickej pomoci a vytvárať eh, jednotlivé pracovné skupiny eh, orientované na gender mainstreaming, pretože to mnohým uľahčí ďalšiu prácu, aj keď aj keď to bude finančne podporované. Samozrejme, ale je potrebné, aby tu bola politická vôľa a nič viac ako politická voľa a potom to môžem urobiť a samozrejme tá pracovná skupina a pôsobenie pracovnej skupiny sa má, musí odraziť aj na radu. A to v rámci rokovania o nových testoch, e, ktoré by mali byť lepšie naformulované a dúfam, že nám prinesú viac úspechu. Ja by som chcela povedať ešte jednu vetu e, z jednej prezentácie a to je tá pridaná hodnota. To znamená, že tým, že Európska únia uh, Mm, stimulovala členské štáty týmto nariadením, e, tým, že sa musia robiť e, štatistiky e, v rámci gender mainstreamingu, že musia prísť nejaké výsledky, tak to v podstate potom preniesli aj iné oblasti svojej politiky a tým pádom sa multiplikovali výsledky takže sa to pušovalo, aby sa ženy dostali z nezamestnanosti. Musíme si byť absolútne jasní, uh, musí nám byť absolútne jasné, že tu musíme byť prísni pri, tej, e, pri tom e, presadzovaní, pretože tie kritériá stratégie 20, EU 2020 budú um, oveľa ľahšie dosiahnuteľné, keď to využijeme, či sa to už týka technických otázok, alebo vzdelávania, alebo administratívy. Okay, eh, Ďakujeme, pán Kelly. Uh, Ďakujem, budem veľmi stručný. V prvom rade súhlasím s týmto celým konceptom rodovej rovnosti. A naozaj, ak chceme dosiahnuť ciele 2020, ak chce Európa súťažiť so svetom, využiť svoj potenciál, musíme využiť nielen svoje prírodné zdroje, ale hlavne ľudské zdroje a to znamená ženy i mužov. Takže musíme dať ženám viac sily, moci práve v oblastiach, kde a, sú, e, kde je to primerané. Podľa mňa najdôležitejšia vec je tá, aby im dostávali kompetencie tam, kde sú, kde sú e, skúsené a kde môžu priniesť prínos Čiže každopádne sú tu oblasti, kde je veľký nedostatok e, žien, predovšetkým oblasti podnikateľstva, e, obchodu. Hovorili ste tu príklad e, Lehman Brothers, to je veľmi pekný príklad, pretože nedostatok žien v Eh, vo firmách, na burze. To je veľký, veľký, veľký, veľký eh, deficit. Vidím to, vidím to v Írsku. Keby sme nemali, nemali v správnych radách finančného sektoru toľko mužov, tak eh, situácia by bola iná. Ale treba vyvinúť obrovskú snahu, aby viac žien bolo v takýchto prostrediach, predovšetkým práve v oblasti podnikateľstva. E, jedna z účastníčok zo severského e, z, zo Severného Írska mi práve včera poslala správu, že dostala e, medzinárodné ocenenie hm, za podnikateľské aktivity. Súhlasím, že treba sa pozerať na výmenu najlepších skúseností a možností. Takisto v politike jeden z dôvodov, prečo zintenzifikujeme rodovú gender mainstream, tak to je to koľko žien zapájame tu, do práce tu v, v parlamente. Takže treba aplikovať tieto pravidlá naprieč politikami na lokálnej, regionálnej i európskej úrovni. A myslím, že ak to budeme robiť, budeme mať prirodzenú spoločnosť, kde mnohé ženy budú súčasťou a môžu prispieť e, k zabezpečovaniu plnenia stratégie 2020 a dobré fungovanie Európy s rovnosťou medzi jednotlivými, medzi, medzi pohľaviami. Thank you very much. Mrs. Ďakujeme. Pani Lukaševská. E, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa veľmi teším takisto z tej dnešnej diskusie, pretože e, ten problém je skutočne závažný vo všetkých krajinách Európskej únie. Ja e, súhlasím s tými tvrdeniami, ktoré sme tu dnes počuli, že e, ženy nevidno na trhu práce, že vám ekonomický potenciál žien a tam, kde sú menšie regióny, tam je tiež menšia aktivita žien. Nož ale čo mm, Aký príklad môžeme uviezť? Treba povedať, mm, že za posledných niekoľko desiatok rokov sa to dosť zmenilo. Aká je príčina? Pretože ženy nie sú horšie vzdelané oni sa často študujú, často si síce vyberú, vyberajú humanitné e, smery, niekedy dokonca radšej ešte technické, e, kde môžu skôr dostať ešte dobre zaplatenú prácu, ale e, tej e, zvýšenej aktivite e, žien. Tam sú prekážky e, také stereotypy, pretože žena sa považuje za osobu, ktorá by sa mala viac zaujímať o domácnosť, o deti a určite tak nie je vo všetkých členských štátach, ale vo väčšine, štátoch, ale vo väčšine. Ehm, a predovšetkým vo vidických oblastiach. A to samozrejme tá harmonizácia pracovného a súkromného života, špeciálne u žien, tu by sme si mali premyslieť, akým spôsobom by sme mohli naše, za, postara, ako by sa mohlo postarať o naše deti, kde by mohli zostať eh, v čase, kedy budeme pracovať veľmi málo sa o tom hovorí, pretože žiadny, žiadny zamestnávateľ sa e, muža nepýta, či sa mieni vydať a potom má deti, ale žien sa to e, pýtajú vždy, či je vydatá a či plánuje tehotenstvo. Takže v každom prípade musíme zabezpečiť um, rovnaké, rovnaké platy. Určite nemáme členský štát, kde by nebol rozdiel medzi odmenou za prácu ženy a muža. muža takže určite istým, istá miera akceptovanosti, e, politická vola. Bez tohto sa nám nepodarí zaaktívniť ženy pokiaľ sa nezmení, e, nezmení prístup k ich úlohe ako osobe v ekonomike. Ešte by som si dovolila uvieť jeden príklad, ktorý ešte nikto ne, eh, neuviedol, ale je podľa môjho názoru veľmi dôležitý, pretože ženy by mali podporovať iné ženy. A ja sama dokonca sa eh, potýkam s tým, že pokiaľ je nejaká žena šéfom firmy alebo je manažérkou, tak povie, že radšej pracuje s mužmi a veľmi často, keď ide do konkurzu e, dobre vzdelaná žena a dobre vzdelaný muž, tak sa vyberá muž. Dokonca ženy tak e, robia a myslím si, že by bolo veľmi zaujímavé, keby sme urobili takéto štatistiky, aká, aký percento Eh, aké percento vyberajú napríklad na vysoké pozície ženy a muži a myslím si, že tie štatistiky by boli skutočne, eh, skutočne odstrašujúce. A ja súhlasím so ženami a s mužami, eh, ktoré hovoria, že bez politickej vôle sa potenciál žien nevyužije. Často sa konajú také stretnutia a diskusie a predovšetkým tlaky na politikov by pomohli zmeniť túto situácie. V každom prípade si ale nemyslím, že by e, prostriedky Európskej únie, ktoré by boli prerozdelené medzi beneficientov e, ženy a mužov, pretože tu ide o to, aby boli dobré projekty ale tam, kde sú skutočne dobré projekty a beneficientom by mohla byť je žena alebo muž, mali by sa, uh, mali by sa profilovať skôr ženy a podporovať skôr ženy ako napríklad v Brémach boli firmy um, um, odmenené bonusom, pokiaľ zamestnávali uh, ženy. Takže toto sú príklady, ktoré by sme mali podporovať. Much, Ďakujem, pani Kostanca Krell. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja v podstate môžem e, takisto sa pripojiť k tomu, čo povedala Elizabeth Schroeder. Ja e, už 20 rokov pracujem v tomto parlamente a ja si nemyslím, že by sa tak veľa o tom zmenilo, pretože my každé 2-3 roky v výbore pre regióny e, hovoríme o situácie, o genderovej politike, ako vyzerá situácia medzi ženami a mužmi a keď to začne byť zaujímavé, tak väčšina, tak sa väčšina stiahne a tu musím vyzvať komisiu. Je mi to veľmi ľúto, my sme už upozorňovali na to, že tam skutočne podarilo, že sme skutočne veľkým úsilím a bojom presadili e, rodovú rovnosť do koheznej politiky. Ja som bola v roku 2006 2006 e, spravodajkyňou e, parlamentu pre štatistické pravidlá. My, nám sa dokonca podarilo veľkou väčšinou dosiahnuť, že komisia je oprávnená zamietnúť operačné problém, problém, programy, pardon, ktoré nerespektujú, dosta, nerespektujú dostatočne rodovú rovnosť komisia dosiaľ ešte nikdy neskočila. Doteraz sa povedalo, že v Španielsku sa to dobre urobilo, ale nepovedalo sa nikdy, kde to nebolo dobré. Vždy sa hovorí len o tých pozitívnych veciach. Ale keď povieme, že v Nemecku napríklad to vôbec nefunguje a čo ja viem, kde ešte všade to nefunguje, ale dokonca ani tak nejdem, tam nejdeme a mlčiac o tom, že by operačné programy nejaké boli zamietnuté. A keď to urobíme v roku 2013 znova, tak si môžeme zase v roku 2015 alebo 16, môžeme sa to stretnúť, môžeme znova si, sa o tom porozprávať, uvieť ďalšie pozitívne príklady. Určite budú existovať, pretože sú ľudia, ktorí sú zodpovední, ktorí zodpovedne zaobchádzajú s rodovými aspektami, ale toto jednoducho nestačí, keď si skutočne nepreskočíme svoj tieň a neurobíme to poriadne tak, aby sa to presadilo. A tu musí si byť komisia vedomá, že má vysokú mieru zodpovednosti. Nie len, že nám o tom rozpráva, ale musí skutočne raz povedať, nie, takto to ďalej nejde a takto sa to nedá. Ďakujem. Bohužiaľ, už nemáme dosť času, aby som mohol dať slovo na odpoveď odborníkom len jednu či dve minúty. Ak by niekto chcel veľmi stročne urobiť zhrnutie, áno, súhlasím e, s vami všetkými a podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme naozaj posilnili túto záležitosť a aby sme vážne vzali otázku implementáciou otázku toho gender mainstreamingu, aby sme mali EÚ, ktorá bude konkurencieschopná vo všetkých 27 členských štátov. Musíme už konečne konať a preto je ten, tu je ten projekt uh, e, Vinitate. Keď o tom budeme diskutovať stále, tak dobre, tak budeme diskutovať ďalších 20 rokov, ale to už stačilo. Všetci sme tu, sme odborníci a môžeme vás podporiť, áno a ja úplne súhlasím. A naozaj je teraz čas na to, aby keď sa bude revidovať politika súdržnosti na obdobie po roku 2013, tak to je ten vhodný čas, aby sme to formálne začlenili do procesu, aby sme začlenili tie mechanizmy aj miesto. Hm, potrebujeme pri rokovacom stole jasné pozície a jasne povedať, čo vlastne chceme v tomto procese. Máme tu celý rad e, projektov, gen, e, genderových skupín a tak ďalej. Máme veľa skúseností a dúfam, že sa vezmu do úvahy. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci za náš výbor. By som ja rád vám všetkým poďakovala za vaše zaujímavé prezentácie. Ďakujem za účasť a kolegovia. Posledný bod programu rôzne. Rád by som informoval o rozhodnutiach, ktoré prijali politickí koordinátori. Pokiaľ ide o rozdelenie správ a stanovisk, stanovisko o Európskom fonde Solidarity a o jeho využití pre záplavy v Slovinsku, v Česku a tak ďalej. To sa použije. Máme tu list, ktorý hovorí, že nie sme proti využitiu tohto fondu. Pokiaľ ide o proces hodnotenia a implementácie smernice o službách do konca týždňa musíte sekretariat informovať, či máte záujem pokiaľ ide o správu Stratégia EÚ v Stredomorí, sme toho názoru, že tu konsenzus nie je a zelení preformulujú svoj návrh do budúcej schôdze a tie najvzdialenejšie regióny a politiku súdržnosti a verejných zákazok. Koordinátori to uvítali a predložili sa a rozhodlo sa, že návrhy musia byť predložené do budúcej schôdze. Skupiny predložia svoje návrhy sekretariátu, aby sme mohli prijať rozhodnutie do najbližšej schôdze legislatívny balíček pre politiku súdržnosti po roku 2013 Rozhodnutie príjmeme budúci týždeň. Dohodlo sa, že budúca schôdza koordinátorov bude v Štrasburgu 9. mája. Takže uzatváram týmto dnešnú schôdzu.